Okay, folks. No dobre, drahé kolegyne, kolegovia, prosím, usaďme sa všetci. Myslím, že všetci sme mali dostatok času. Ja viem, že keď ja postupom času príde viac, čoraz viac poslancov, ale my si nemôžeme teraz už dovoliť strácať čas. No, chcela by som vás privítať na už po druhý čas um, už eh, po druhý krát tento týždeň na zasadnutí výboru EKON. a Najskôr príjmeme program, vidím, že nikto nie je proti. Eh, oznámenia predsedu dnes nie sú na programe, takže prejdeme hneď k, k vypočutiu, ktoré máme dnes na programe posilnenie hospodárskej, hospodárskej právy v EÚ. Nemusím nikomu pripomínať, že to je veľmi dôležitá téma. A to je snáď všetko, čo na teraz aj treba povedať, takže môžeme prejsť rovno k diskusii. Som veľmi rada, že môžeme medzi nami privítať Mária Montyho, aby nám povedal niečo e, k týmto témam. Takže bez zbytočných rečí, mu dám rovno slovo. Mário, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair, for... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za pozvanie. Ja som veľmi rád, je to pre mňa veľká česť, že môžem vystúpiť na výbore Ekon, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, pre mňa je toto hlavný referenčný výbor Európskeho parlamentu, e, keď som pôsobil ako komisár pred mnohými rokmi. Vrátane dvoch vypočutí, ktoré, e, ktorými som prešiel v roku 95 a 99. No a mnohí z vás sú pre mňa nielen veľkými autorita- autoritami, ale veľmi dobre známymi osobami. Ďalej, výbor e, Ekon zohláva kľúčovú úlohu v parlamente, ja veľmi pozorne sledujem, čo sa vám podarilo dosiahnuť v balíčku hospodárskeho dozoru a finančného dozoru. No a dúfam, že aj celej únii sa podarí dosiahnuť také dobré výsledky s týmto balíčkom, ako aj vám. No a teraz pár stručných pripomienok k nasledujúcim bodom nástroje, ako všeobecne vnímam e, balíček hospodárskej správy. Čo by sa v tomto kontexte, alebo aká by mohla byť úloha eurobondov? No a na záver, čo v celkovom kontexte môže byť špecifickou úlohou Európskeho parlamentu? Poprvé, balíček hospodárskej správy ako celok. No a o pár minút dostanete k dispozícii moje tri krátke články a dúfam, že pomôžu všetkým, ktorých moja prednáška mimoriadne zaujíma. No, balíček hospodárskej správy je podľa mňa veľmi veľkým pokrokom pre celú EÚ. Ja však vidím riziko v tom, že paradoxne tento balíček možno poznačí istá krátkozrakosť. Možno by sa niekto pýtal, krátkodobosť výkonu disciplíny, nie je to už predsa inherentne protikladné? No ja si myslím, že toto riziko tu existuje. Riziko, že v súčasnosti sa politici snažia správne bojovať proti krátkodobej orientácii na trhu, možno na, nakoniec príde k nejakým krátkodobým deformáciám kvôli štruktúre tohto balíčka. No a Prečo to vôbec hovorím? Pretože tí z nás, ktorí sú dosť starí a už, sa, už sú na tomto svete niekoľko rôčkom, už zažili podobné cykly roky 96-97, čo je pôvod paktu rastu a stability. Vtedy sme hovorili o 3,0 3,0. A to vtedy hlavne Nemecko podporovalo, podporovalo pakt rastu a stability. E, minister financí Weigel a ostatní to neustále opakovali. A vtedy, v tomto období, bolo absolútne e, jasné a pochopiteľné toto robiť. E, vysielať signál o 3% z HDP, pretože čo bolo vtedy cieľom? Presvedčiť nemecký, ale aj holandský, holandskú verejnú mienku, že euro bude rovnako silné ako nemecká marka. Aj v tom prípade, že niektoré nedisciplinované krajiny z e, južnej Európy e, by vstúpili do eurozóny. No a to sa aj čoskoro podarilo tieto krajiny ukázniť pomerne skoro. No ale po tomto sa stalo a o tom sa tiež neustále hovorí, že tí rodičia Paktu rastu stability, Francúzsko a Nemecko v roku 2003 nie len, že prestali alebo nedodržiavali pravidlá, čo už je dosť zlé, ale tiež zabránili tomu, aby mechanizmy na dodržiavanie rastu, paktu rastu a stability v ich prípade boli zrušené. A to je škoda pre krajinu ako Portugalsko a Irsko. No a v niektorých krajinách, hlavne teda v Nemecku, sa objavil hlad alebo smet providiteľnej inkarnácii stelesnej disciplíny po týchto udalostiach. No a možno je tu tiež riziko pre politikov opätovne tak, takého krátkodobého prístupu tým, že sa zavedú podmienky, ktoré nahradia tú neprehľadnú architektúru modely disciplíny, nie sú už tak sú, nie sú už také realistické, takže o pár rokov môžeme čakať druhý cyklus síce veľmi prísnej disciplíny, ale neaplikovateľného prístupu. No. Myslím, že pár vecí si zaslu- zasluhuje osobitnú pozornosť a mňa Mne sa veľmi páči kvalita práce výboru v tejto oblasti, takže budeme potrebovať menej politické, politické, politické aplikácie, dlhšiu dlhodobú disciplínu alebo väčšiu dlhodobú disciplínu eurobondy na posilnenie trhovej disciplíny, no a tiež budeme musieť venovať pozornosť tomu, že disciplína si vyžaduje rast nižšia miera nejakého politického presadzovania. Politická úloha by mala eh, byť eh, zvyšovaná, tak sa zdá aj je názor tohto výboru a malo by to narazť viac, ako sa momentálne navrhuje, no a niektoré pozmeňujúce návrhy podľa mňa idú správnym smerom. Buďme úprimní. úprimní. Mm, tie opatrenia na presadzovanie sa porušujú nie na komisii, e, tak ako sa tvrdí v návrhoch, ale porušuje ich rada. V návrhoch je snaha, aj keď sa pozrieme na e, záverečnú správu pracovnej skupiny Van Rompuya, čo najviac znížiť rozhodovaciu úlohu kolegie komisárov čiže rešpektovanie kompetentného komisára, ale eh, nedôvera voči kolegiu komisárov. Ja 10 rokov som bol eh, v komisii, no a ja môžem len povedať, že eh, komisia nikdy nebola proti komisárovi pre hospodárske menové záležitosti. Tak to bolo aj v roku 2003, kde komisia veľmi rýchlo veľmi rýchlo sa riadila odporúčaniami príslušného komisára a vieme, že rada ECOFIN následne neaplikovala ten navrhovaný mechanizmus. No a kolegium po diskusiách sa rozhodlo radu postaviť pred Európsky súdny dvor. A to nie je také zvyčajné. Dlhodobejšia disciplína a to súvisí s aspektom rastu. No myslím, že disciplína musí byť v kontexte tak, alebo rast, rast podporovaný príslušnými politickými opatreniami. No a tu sú dva aspekty, alebo tu chýbajú dva aspekty. Po prvé integrácia, a po druhé investície. A ja ich nazývam dve Ička pre rast integrácia eh, v súčasnej fáze integrácie hospodárstva sa nedá očakávať, že rast priniesie umelá podpora rozpočtovému deficitu. Ja súhlasím s týmto prístupom disciplíny. Takže čo môže byť pravý omus rastu? Ja si myslím, že v Európskej únii je to prehlbovanie integrácie e, samotnej, samotnej hospodárstva. To je lepšie fungujúci vnútorný trh. Avšak v rámci tohto balíčka nič také nie je. Je normálne, alebo nie, že toto by malo byť... Že toto chýba? Ja si myslím, že to nie je normálne. Pretože keď sa pozrieme na správu Task Force a vidíme, že týmito návrhmi konečne riešime hospodársky pilier Európskej menovej únie. No už nie je to tak celkom, pretože hospodársky pilier Európskej menovej únie alebo menovej únie je poprvé štruktúrálna existencia hospodárskej únie, to znamená plná integrácia, o čom sa v tomto procese nehovorí vôbec nič. A to sa necháva na EU 2020 alebo to je na tom trhu. No a toto čo bude taký príťažlivý, príťažlivá európska legislatíva na určité obdobie, a tak to nerieši niečo, čo je oveľa menej príťažlivé a potom môjho názoru oveľa dôležitejšia. To je sofistikovaná architektúra finančnej disciplíny. A to je reálna a ekonomická integrácia v Európe. Takže je škoda a dúfam, že vás sa vám podarí nejak ten to kľúčový aspekt mainstreamingu našej práce nech nájsť. No a druhým, druhou vecou je správa nemenových politík pre Európsku menovú úniu. No a toto sa v tomto balíčku správy rieši pomerne dobre, ale aj tak si myslím, že ten balíček je vnútorne príliš prepojený s pôvodnými ustanoveniami rastu paktu a stability je síce tak doladený, ale chýba tam stále základná vec, a totiž hodnotenie, či súčasné hospodárske politiky a rozvoj a vývojové tendencie v EÚ sú, alebo sú v prospech budúcich generácií alebo proti ním, pretože kľúčový aspekt alebo kľúčové rozlišovanie je medzi súčasnými výdavkami, ktoré uspokojujú dnesné potreby a výdavkami do budúcnosti, a to sú investície, či už súkromné alebo štátne, s ohľadom na to, že musia byť vážne merané, vážne uskutočňované. Ale myslím, že s vážnymi štatistickými snahami sa to nejak bude dať urobiť. No a inak, opätovne vidíme nejaké deformácie tak ako v prípade Írska a Španielska. Ak tvrdíte, že mm, ak sa očakáva, že nejaké investície vlády budú zlé a budú musí byť zrušené, pričom eh, výdavky súkromného sektora nemusia byť eh, obmedzované, aj keď je to na spotrebu financované z, z spotrebiteľských uveroval a tak eh, sa stretneme s takými problémami, aké máme dnes. Takže myslím, že tu je potrebné premyslieť si veci a myslím, že by bolo, že bolo, bolo najlepšie, keby sme to urobili na 96. No a dovolte mi teraz venovať sa eurobondom. To je podľa môjho názoru veľmi zaujímavé, pretože je, je to téma, ktorá sa mení. A ja možno poviem, ale nechcem nejak pribiehať vaše slova, pani predsednička, že najväčšou novinkou dnes je pravdepodobne potenciál alebo potenciálny zrodenie Bondov pani Bousovej, ale ja nechcem predbiehať teda. No a fakt je, že som, alebo autorom je uh, že autori tohto nápadu sú z, z Veľkej Británie. Je iste úžasný, no eurobondy sú tému rozhovoru už veľmi dlho. Nerovno sa objavujú v politických dokumentoch. No a ja som v mojej správe hovoril o eurobondoch, v mojej správe pre predsedu Baroza minulý rok v máji. A to som, chcel som, aby vznikol transparentný trh sa e eurobondami, ktorý ale neexistuje. No a som tvrdil, že netreba mať strach, že to by sa stalo motorom nejakej finančnej nedisciplinovanosti niektorých krajín. No a v tých dňoch oveľa vedecký dokument e, napísal Bruegel o modrých bondoch, No a keďže už bolo vydaných mnoho analýz, vrátane a dokumenty mnohé napísali aj experti na hospodárstvo z tejto miestnosti, v tejto miestnosti a z 2. decembra je Siera, kde sa objavil článok o alebo teda článok e, ktorý predchádzal článku vo Financial Times Jean-Claude Junckera a pána Tremontyho. Takže je všeobecne známe, aké by boli výhody eurobondov. No a v tomto kontexte tým nemyslím nejaké finančné nástroje na krytie ďalších výdavkov. Aj keby to boli veľmi vhodné výdavky, ako napríklad Ehm, vážne investície. Nie, myslím len nástroj riadenia štátneho dlhu. Takže nástroje sú známe, ale ako v iných príležitostiach by sme sa mali sústrediť na to, prečo tie navrhované nevýhody, nevýhody pre stredné miesto. No a preto je dôležité vidieť, prečo aj pre Nemecko by eurobondy alebo eurobondy by boli v ich záujme vrátane v záujme EÚ. Sú, sú tu isté námietky, ktoré sa nedajú tak ľahko vyvrátiť, ale v konečnom dôsledku to ide. No a dovolte mi povedať, že hospodárska analýza ukazuje, že nie je celkom pravdou, že Nemecko by muselo byť Lápno a okrem toho to má isté výhody, že ak by som bol ja Nemec, tak eh, ja by som si to vážil. Napríklad nemecká kancelárka eh, pekne povedala, že súkromný trh by mal tiež sa podielať na riešeniach alebo tiež prinášať isté obete. No a to je úplne pochopiteľné. No a budeme mať štruktúru eurobondov tak budeme mať normálny mechanizmus, pomocou ktorého trh bude dobrovoľne e, sa podielať na prinašanie z tých obetí, pretože ak ste majiteľ eurobondov Portugalska alebo Írska, možno sa ich budete chcieť zbaviť. No a Európska agentúra pre štátny alebo verejný dlh by ich na druhotnom trhu kúpila, ale samozrejme s určitou zľavou a mala by ich až do doby splatnosti, no a dostala by ja tú plnú hodnotu, to je veľmi zjednodušené vysvetlenie toho, prečo toto by umožnilo na no nejakým normálnym spôsobom účasť na trhu. No a rovnako disciplína jeden z veľkých problémov, ktorý na trhy po e, zvedení eura je, že na 10 rokov zaspali, pretože nedokázali vykonávať ten disciplinárny efekt. No a zrazu sa prebudili. Avšak to by tak nebolo, ak by sme mali eurobondy, pretože pomocou nich že trhy by vykonávali tlak, pretože by sa rozlišovalo medzi nejakým senior a junior dlhom. A to podľa, podľa výšky dlho. No a mm, už úplne slučne. Ak by som bol Nemec alebo Európan, tak ako my všetci, tak by ma veľmi zaražil fakt, že ľudia začínajú pýtať, či sa ECB mení na nejakú konsolidačnú banku, alebo bad bank. A ak mm, absorbovala takéto nekvalitné e, dlhopisy štátne, tak možno by sa začala skupovať Európska centrálna banka, ale v tom to skrýva dve, dva veľké problémy. Poprvé, prezident Nemeckej spolkovej banky vlastne povedal, že to nie je v súlade s princípmi nefinancovania štátnych alebo vládnych dlhov. Aké to bude mať dopady na dávanie peňazí no a ďalej. Z ohľadom na kvalitu akcií alebo aktív to nie je dobré. A vidíme, že ECB následkom toho sa navýšiť svoj majetok. No a Otázka je teda, či chceme eh, zmeniť najlepší dosiahnutý cieľ EÚ eh, do nejakej pochybnej inštitúcie, pretože nedokážeme prekonať istý ideologický odpor voči eurobondom. A to je témou, na ktorú by sme sa mali, na ktorú by sme sa mali zamýšľať. Na, na záver Európsky parlament. No, stručne som si prečítal alebo tak zbežne vaše správy. A ak to chápem, tak majú jednu spoločnú črtu. Vy sa snažíte zavádzať komunitárnu metódu do tejto veci. A to si myslím, že to je kľúčom k úspechu. No a vidíme, že v niektorých správach tiež ochotu hm, dať väčšiu úlohu parlamentu v niektorých postupoch. No a ja sa pýtam, či to je či to je dobré alebo zlé. A ja myslím, že mám pre vás dobrú správu, pretože ja, ako mnohí ďalší, som skeptický a v mnohých prípadoch sme videli zníženie manévrovacieho priestoru pre národné parlamenty alebo národné rady. Napríklad potreba dodržiavať nejaký všeobecný strop, keď parlament predkladá pozmeňujúce návrhy. Takže národné parlamenty sú vnímané ako inherentný faktor rozpočtovej disciplíny, hlavne pred voľbami. Dalo by sa to povedať aj o tomto parlamente? vzťahu k eh, vládnym balíčkom? Nie. Pretože parlament inštitucionálne nemá právomoci na to, aby mal nejaký disciplinárny efekt na národné rozpočty. No a na druhej strane samozrejme má úlohu pri formulácii a príjmaní komunitárneho rozpočtu ale o tom sa v tomto balíčku nehovorí. Takže poprvé, väčšia úloha parlamentu pri hodnotení rozpočtových procesov v členských štátoch. To nebolo nebezpečné. Po druhé, ja tvrdím, že by to mohlo byť užitočné, pretože by sa to aj v tejto oblasti mohlo stať tak ako v iných oblastiach inštitúciou transparentnosti. Problém s implementáciou paktu rastu a stability. Bol to teraz Uh, eh, Tomás Obodorský používa na to termín kartel nacionalizmu. No a ak Európsky parlament dostane právo moc na to by trochu osvetlil procesy, ktoré sa tu objavujú. Ja by som na vás dobrý, pretože potom by ste by boli dobrý na mňa. No a myslím, že potom by parlament mohli občania začať vnímať ako faktor koherentnosti a rozpočtovej disciplíny. Ďakujem pekne. Thank you very much. When you're saying such interesting things. Ďakujem pekne, keď hovoríte také zaujímavé veci o parlamente, tak e, e nemôžeme vám ani pripomínať, že vám už vypršal rečnícky čas. Takže tí, ktorí teda e, sa hlasia slova, mám tu, mám tu zoznam e, rečníkov, Godard, to ešte, samozrejme ja budem musieť hovoriť, pretože musím vysvetliť, aké sú to bonus bondy. už, eh, Mario, keďže si to spomenul, tak môj návrh, kto, o ktorom sa diskutovalo včera na seminári o európskych semistroch, čo bolo skutočne iný spôsob, akým my nakladáme s, s úrokovými sadzbami a takisto v rámci toho záchranného mechanizmu alebo mechanizmu dlhopisov. Potom jednoducho východzí bod je pomerne jednoduchý. To, mm, tie sumy, ktoré sa vyplatia, čo ja viem, napríklad to, čo má zaplatiť Irsko, na to je určitá ehm, marža, ktorá zabezpečuje aj riziko toho defaultu, toho ehm, bankrotu to takto funguje. A keďže my vlastne si chceme pripraviť e, spoločný systém a mali by sme sa možno že chovať skôr ako investičné banky. To znamená, že keď sa blížite ku koncu um, splat, splatného obdobia splatenia úveru a nedošlo k žiadnej um, zlyhaniu, tak ľudia samozrejme, že chcú získať z toho profit a tie peniaze by sa potom um, mohli získať z tej krajiny, ktorá si požičiavala peniaze. To by mohlo byť niečo, čo e, také 2% e, z toho úveru by mohli potom sa vrátiť späť. A myslím si, že toto tu predstavuje e, veľmi dobrú dôvod, aby ste z, než, dnes sa nedostali do defaultu, teda že nie sú schopní splácať tento úver, ale je to vlastne potenciálne množstvo peňazí, ktoré potom sa vám budú môcť e, vrátiť späť alebo použiť na splatenie toho úveru a mohlo by to mať aj vplyv na prekonanie rôznych e, e, problémov. A keďže platíte vysokú mieru, úrokovú mieru po prv, čas prvých dvoch rokov, tak Takže ja si myslím, že existuje aj určitá, určitý morálne riziko a tá pred, v podstate, keď to, že nedostanete späť peniaze, kým sa nedokáže, že ste nakoniec eh, sa nedostali do defaultu, tak v podstate to predstavuje tú možnosť zmeny. Takže to bola moja myšlienka, o ktorej sa včera diskutovalo a nemeckí štátni úradníci si to prvý všimli a hneď to predniesli na ekonomický výbor EÚ a mnohí ľudia aj z Barazovho kabinetu, aj na generálne raditeľstve pre ekonomiku o tomto diskutujú a e, vyzerá to tak, že možno by to mohlo aj fungovať. Takže ja som slúbila mojim kolegom, že pripravil návrhy, takže ja to dám dokopy. Myslím si, že dá sa týmto spôsobom prejsť cez pripraviť týmto spôsobom stabilizačný mechanizmus a je možné pripraviť alebo urobiť iný, upraviť ten finančný nástroj, ale je možnosť aj tých tie eurobondy. Takže ja už nebudem hovoriť viac a niekto, kto to nepochopil, ako som to vysvetlila, tak e, môže sa na mňa obrátiť neskôr. Ja som to chcela vysvetliť preto, lebo Mario to spomenul. Prvý, e, na môj, prvá na mojom zozname je, je Vicky. Vicky, nech sa páči. Ďakujem, Sharon. Ja som Myslím si, že je dobré, že všetci sa snažíme um, byť kreatívnymi chcela by som povedať, že tá vysoká úroková miera je nespravodlivá eh, voči týmto krajinám, eh, pretože eh, sú videné, ako keby nemali dostatok likvidity a potom tá ponuka voči dopytu je, je nerovná, pretože je, je tam očakávanie toho nedostatku likvidity. Potom ešte jedna moja otázka sa týka toho mimoriadne dôležitej veci, ktorú, mimoriadne dôležitej veci, ktorú si povedala k dlhodobým investíciám. Podstatné je, aby sme naďalej investovali do ekonomického rastu v budúcnosti a nie, pretože nie všetky verejné výdavky sú zlé a všetky súkromné výdavky sú dobré. Pretože určite, že keď sa pozrite na kapitálové projekty, ako napríklad v mojej krajine e, rýchla železnica, aby sa e, oživili niektoré časti krajiny a vznikla tam ekonomická razda podobne. Toto sú tie najjednoduchšie, ale oveľa zložitejšie to je, keď sa pozrite napríklad také investície, ktoré sú do vzdelávania. Kde je ten, ten, ten, tá návratnosť v dlhodobom výhľade? napríklad z takýchto investícií. Ja som o tomto hovorila už aj pred Vianocami. A chcela som vedieť, čo si teda myslíte o tom, alebo ako sa dá teda zadefinovať to, pretože podľa mňa všetky výdavky vládne by mali v podstate predstavovať investičné výdavky, ale nie sú to len kapitálové e, náklady alebo výdavky na vzdelávanie. Len neviem, akým spôsobom máme tie vaše myšlienky e, zakomponovať do, do matematiky alebo do čísel. Predsednička, ja si myslím, že bolo by dobre, keby sme viacerých rečníkov, viacerých rečníkom dali slovo narast. Udo? Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Monty, mne sa veľmi páčil váš úvod. Bol a zopakujem to ešte raz. Pán Monty, veľmi sa mi páčil váš úvod, aj v angličtine, veľmi sa mi páčil váš úvod a už máte teda tlmočenie aj z Nemčiny, výborne, takže ešte raz, veľmi sa mi páčil váš úvod. Myslím si, že bolo to veľmi sofistikované, ako ste to povedali. Veľmi pekne sa mi páčila aj tá paralela s rokom 2003 a to, ako ste spomenuli, aj tú skutočnosť, že niekedy aktéry na európskej úrovni sa snažia myslieť iba krátkodobo a pritom sa nedbá na dlhodobé ciele. Čo ja si kladiem za otázku a čo by som sa vás chcel aj spýtať je, že toto konštatovanie, ktoré sa týka toho konkrétneho formovania balíčka, ktorý je teraz predložený, kde sú teda tie riziká, že sa nebude dbať na dlhodobé záujmy, kde musí parlament ešte zapracovať nejaké zmeny, a to práve preto, aby dlhodobé anticyklické požiadavky zohľadnil lepším spôsobom a kde je možné získať pridanú európsku hodnotu tým, že by sa sme sa zamerali na, tie, na tú rozhodnosť členských štátov a ekonomík. Takže ako zohľadníme tento dlhodobý prístup a ako to zapracujeme do konkrétneho plánu hospodárskeho riadenia. To je našou úlohou ako zákonodarcov, aby sme sa zaoberali skutočne tým detailami, aby sme dbali na tú dlhodobosť tohoto balíčka. To je moja najdôležitejšia otázka. No a potom už iba taká doplňujúca otázka. Veľmi sa mi páčilo aj to, ako ste hovorili o eurobondoch. Pre mňa to pôsobilo presvedčivo, aj keď som Nemec. A chcel by som sa spýtať, ako je možné vytvoriť istý inštitucionálny dizajn, ktorý by niesol zodpovednosť za eurobondy. Bola by to nejaká európska agentúra, ktorú by sme potrebovali, alebo z dlhodobého hľadiska Európsky menový fond. Keby ste k tomu vyjadrili, bolo by to veľmi nápomocné ale tá prvá otázka je dôležitejšia pre našu aktuálnu prácu. Ďakujem. Right, thank you very much. So I guess that... Predsednička, ďakujem pekne. Ešte mám Filipa Silvi a Diega na svojom zozname, tak e, neviem, ale možno, že Mario by ste mohli vstúpiť teraz e, s odpovediami, ale nezabudajte, že ešte potrebujeme si nechať priestor na ďalšie kolo otázok. Thank you very much, Madam Chair. Um, yes, the point... Samozrejme, vďaka pani predsednička. Otázka likvidity, ktorú nastorila pani Ford, je veľmi dôležitou otázkou. A tá musí byť zavedená veľmi opatrne do, celého, do celej diskusie. Z hľadiska dlhodobých investícií verejného sektora pani Forca ma správne pýta, že či mám k tomu nejakú predstavu alebo nejaké ďalšie myšlienky a konkrétne kvantifikácie alebo ako zabrániť tomu, aby členské štáty počítali všetko za investície, aby obišli disciplinárne pravidlá. No už bolo by jednoduché, ale nie celkom produktívne, keby som povedal, že áno, moja myšlienka vznikla už v roku 1996, keď sme o tomto diskutovali na Európskej komisii, lebo ja som už vtedy povedal, že viem, že existujú monumentálne rozdiely z hľadiska toho, ako to zvládnuť z hľadiska inžinier, inžinierského spracovania. Ale keď sa začneme tomuto konkrétne venovať a budeme chcieť vedieť, že čo presne budú predstavať investície, tak e, za niekoľko rokov by sme to vydiskutovali a ten prístup by sa bol implementoval, ale to sa nedialo, pretože to bolo považované za nebezpečné. Takže ja si myslím, že e, všade, nielen v ekonomike, ale aj v živote, musíme rozlišovať medzi tým prvým poradím a druhým Myslím si, že otázka toho, čo je konkrétne investícia, alebo tá koncepcia toho, čo je investícia, to je veľmi dôležitá. Um, otázka v tom druhom poradí, ale prvá otázka, otázka v prvom poradí je, súhlasíme na tom, že to súkromná spotreba, ktorá je financovaná pôžičkami, je lepšia ako akákoľvek, ako, akákoľvek verejná investícia. Ak eh, považujeme toto za problém, tak potom hľadajme metodológiu, ako by sme to mohli zmeniť. A môj inštinkt mi hovorí, že no dobre, tak skúsme uplatňovať veľmi, veľmi reštriktívne definície, príliš def- reštriktívne definície, ale dohodneme sa na niečom, čo je prechodné to budú, pre budúcnosť. Priechodné pre budúcnosť, teda možné. A potom ďalšia otázka sa viazala k roku 2003, aké sú odtiaľ skúsenosti. A v tom tek- texte, ktorý máte pred sebou, sa odoláva na budúcnosť. Ja myslím, že tu treba rozlíšiť. Včera sme mali konferenciu, um, boli tam viaceré príspevky, ktoré diskutovali o vládnych balíčkoch bez toho, aby mali pocit, že je potrebné ich nejakým spôsobom obmedzovať existujúcimi textami. Niektorí boli pozitívne, niektorí boli radikálnymi kritikmi a toto všetko treba vziať do úvahy. Takže všetci musíme vedieť, že vy pracujete na takej schéme, ktorá je e, rozumná a dáva zmysel, ale to je len jedna z možností. Za predpokladu, že teda ste tento text e, dostali, aby ste na tom pracovali, tak si myslím, že existujú určité spôsoby. Napríklad jeden aspekt je e, vy, vyverovať sa tej mimoriadne, mimoriadne k krátkemu disciplinárnemu obdobiu. A pri príprave novej finančnej perspektívy je potrebné kvantifikovať kritériá, eh, aký je ten podiel zadlženia k pomeru v pomere z HDP. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité aj zakotviť do textu a bude aj dôležité pri tomto zase uplatňovať aj zdravý rozum, pretože keď chceme eh, uistiť eh, verejnosť z krátkodobého hľadiska, Ehm, tak ehm, budete mať, e, požiadať o ne, nemožnú, nemožnú metodológiu a potom by ste možno, že dotlačili Európu do tej recizie. Takže vlastne to je spôsob, že ešte máte otvorený priestor pre tých, ktorí uplatňujú vlastne zdravý rozum. Možno, že keby sme pracovali, keď budete pracovať, alebo keby ste sa venovali tomuto textu dôkladnejšie, mohli by ste tam nájsť aj určité e, veci, ktoré sa týkajú aj verejných peňazí. A aj keď nechceme nejakým spôsobom podkopať alebo zriediť disciplínu, ja predtým aj masické kritéria bolo okolo e, e, nula, potom vlastne kritérium bolo 3, 3% HDP. Prečo 3? Ak e, je to na spotrebu, tak by to malo byť nula. Ale pre investície by to malo byť iné. A potom ešte k otázke eurobondov. Akým spôsobom by sa to malo vytvoriť? Ja si myslím, že by to mala tu existovať určitá agentúra, ktorá by emitovala európske dlhopisy? Ja viem, že už e, je tu problém s vytvorením ďalšej novej agentúry a ja viem, že parlamentu na tom veľmi teda záleží, čiže možno by bolo dobre pretransformovať nejakú už existujúcu inštitúciu alebo štruktúru, ktorá tu je. A ako sa volá takú už nejakú máte? EFSF? Vy viete lepšie ako ja, hovorí pán Monty. Thank you. I've now got four speakers, so I think I'll take you in. Predsednička, ešte tu mám e, štyroch rečníkov, takže po dvoch e, Filip Silvi, potom dám slovo Mariovi, potom ešte Diego a Astrid, takže nech sa páči. Ďakujem, Sharon. Monty, euh, grand merci pour votre euh, intervention dans laquelle je trouve euh, énormément de, euh, Ďakujem pekne, pán e, profesor Monti za, vaše, za vašu prezentáciu. Boli tam veľmi zaujímavé myšlienky. Ja by som sa chcel venovať otázke investícií a integrácií. Súhlasím, že, tam, že toto, tieto veci sú veľmi dôležité. Myslíte si, že je možné mať skutočnú ekonomickú integráciu bez toho, čo pán Triše nazýva fiskálne federácium? Ja nehovorím o tej schizofrenickej forme, um, o ktorej hovorí e, tej, tej fiskálnej federácii, o ktorej hovorí Triše, ale to, čo ste hovorili e, vy, že prostredníctvom toho vnútorného trhu a prostredníctvom politiky na vnútornom trhu a e, politiky konkurencie schopnosti, ale chcel by som e, sa spýtať, že či bez fiskálnych, e, bez toho, aby fiskálne príjmy si zdieľali členské štáty, dá sa hovoriť o integrácii? E, hovorili sme tu o daňovaní energetiky, e, finančných transakcií, e, podvodov a podobne podobne. Myslím si, že mm, keď nebudeme v týchto oblastiach lepšie fungovať, myslíte, že sa nám podarí um, dosiahnuť úspech v Európskej menovej únii? Potom je tu ďalšia otázka, že niekto môžeme mať integráciu bez spoločných projektov, napríklad v oblasti energetiky, dopravy a podobne. Potom sú tu investície do eh, výskumu a vývoja eh, v rámci programu rozvoja. Toto sú veci, ktoré by mohli viesť k väčšej integrácii a to by som si počul vaše, vaše názory na to. Nech sa páči Silvi. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ďakujem aj vám, pán Monty. E, ja by som vám chcela poďakovať nie za to, čo ste hovorili o parlamente, ale za to, že ste vyzdvihli ducha spolupráce, pretože mimo parlamentu všetci Eh, hundru, že parlament chce viac kompetencií, ale to, o to vonkoncom nejde. Ja som veľmi rada, že vy to chápete a vy chápete, aká dôležitá je transparentnosť eh, a akú úlohu my v tomto, v tomto hráme. Samozrejme, že národné parlamenty majú svoju úlohu, ale eh, v podstate nerešpektovali mm, disciplínu, takže naša úloha tu je. A čo sa týka eurobondov, myslím, že máte pravdu v tom, že treba trvať na tých argumentoch, že musia absolútne dodržiavať disciplínu a o tom som hovorila a písala aj vo svojej správe, že mu, veľmi jednoduché je sa správať nezodpovedne, ale práve na, to je treba zmeniť. Treba sa približiť veľmi tvrdej disciplíne. A to, čo ste povedali o roku 1996, um, myslím, že to ešte stále platí, pretože dobré myšlienky e, zrajú niekedy veľmi dlhý čas a myslím si, že sú naďalej relevantnými a treba sa im ďalej venovať. Potom ďalšia otázka, ktorá sa týka správy o e, globálnej povahe ekonomického riadenia. A myslím si, že by sme nemali hovoriť, že my sme ekonomické riadenie v EÚ posilnili, keď to vonkoncom nie je pravda máme tu určitú koherentnosť, určitú konzistentnosť, čo napríklad e, zákon o vnútornom trhu, to vonkoncom tuto nie je. To by sme chceli, aby to bolo spolu. Máte nejakú predstavu o tom, ako by sme mohli teda veci prepojiť oveľa viac, než komisia navrhuje. I keď nemali by sme zachádzať až ďaleko, ale čo sa konkrétne dá urobiť, aby sme v veci tomto balíka mohli naozaj dostať e, do terénu? Lambert, eh, ma réponse eh, est oui. Pán Lambert, moja odpoveď je áno na všetky otázky, ktoré ste položili. To znamená, že rovnako ako by, a ja si myslím, že by nebolo prospešné, keby sme vytvorili skutočnú integráciu bez toho, aby sme tam niečo nedoplnili. To znamená, že bez spoločných investičných projektov. A teraz, čo sa týka daňovej politiky. Z tohoto pohľadu a nie z celoeurópskeho pohľadu by to iste nebolo nevyhnutné. Čo sa týka tej, teda tej otázky vlastných zdrojov, čo sa týka výdavkov v rámci rozpočtu spoločenstva. Myslím si, že to je nutné rieči, riešiť oddelenie. To nie je zásadná súčasť integrácie. To je podľa mňa iná téma. Ja si nemyslím, že by sme potrebovali nejakú, nazvime to, daňovú federáciu na to, aby sme mali hospodárskú a menovú úniu, ktorá je trvalo udržateľná. Ako sa už spomínalo, je to vždy zložitá téma, aj čo sa týka terminológie. Jedna vec sú príjmy, druhá vec sú e, rozpočet. Hovorí sa o týchto termínoch a dalo by sa samozrejme v tejto oblasti diskutovať o jednotlivých možnostiach pokroku. Rovnako ako vy som aj ja toho názoru, že je dôležité v rámci daňovej politiky mať určitú mieru spoločnej koordinácie to je na to, aby sme mali skutočne fungujúci vnútorný trh. To je nevyhnutné dosiahnutie pokroku v oblasti e, daňovej politiky v tých segmentoch, ako ste spomínali. Potom sú tu ale aj tabuizované témy, lebo určite sa zhodneme, sú tu isté tabu. A povedzme si to otvorene, sú to veci, o ktorých sa nehovorí. Napríklad pri daňovej politike sa nedosiahol veľký pokrok, pričom by to v zásade bolo možné. Bolo by možné prijať taký menší daňový balíček, ale samozrejme to nie je mysliteľné bez jednohlasnosti, bez jednoty. Bolo by nevyhnutné pokračovať v tom, čo sa už začalo v tejto oblasti. Dnes hovorím, som spomínal aj moju správu, a to prvé opatrenie, ktoré som v rámci mojej správy navrhol, a pán komisár Šemeta to označil ako také, také mek, určitý meký nástroj, že síce áno, je to súčasť daňovej politiky, vytvorila sa tam určitá expertná skupina pre dane, ktorá pracovala na určitých možnostiach, sú tam významné osobnosti, nie ministri financí, ale štátni tajomníci a podobní experti. Bolo by možné vytvoriť určitú daňovú skupinu, samozrejme, ale otázka je, kto by ju viedol. Boli by tam určité možnosti. Skupina už dvakrát zasadala, konec koncov. Takže bolo možné sa aj nad týmto zamýšľať a tu musím povedať, že plne s vami súhlasím. A môžem dodať, že nemusím byť veľmi pesimistický. Čo sa týka spoločných investícií, plne podporujem váš názor. Všetci sme predsa pracovali na vytvorení vnútorného trhu, vnútorného trhu správneho hľadiska, to znamená, že máme tam pravidlá a potom máme tam aj pravidlá pre presadzovanie pravidel vnútorného trhu. Máme tu cezhraničný pohyb tovarov, toto všetko je nám veľmi dobre známe. Ak by sme to nemali, túto štruktúru, tak by náš vnútorný trh nefungoval a občania by boli nespokojní. Samozrejme, veľmi dôležitá je politická podpora pre vnútorný trh. No a teraz sa dostávam otázkam pani Gulár. Ďakujem pekne, že ste uznali, čo sa týka úlohy Európskeho parlamentu, že ste pochopili správne to, čo som ja chcel povedať. Ja by som to ešte trošku rozvinul a dodal by som nasledovné. Pevne verím, že aj ja som to správne pochopil. Ale konec koncov to nie je teraz až také dôležité. Je dôležité si uvedomiť, že toto nie je iba nejaká vysoko postavená inštitúcia. Tu ide o to, že je nutné riešiť tieto otázky aj na úrovni eh, tejto inštitúcie. Musíme si povedať otázku, že či pôjdeme smerom eh, disciplíny, alebo či pôjdeme aj cestou určitej zodpovednosti voči občanom, to by mohla byť úloha parlamentu. To znamená, že dôležité je aj stanoviť určité, nazvime to, kritéria pre disciplínu, aby vznikla pridaná hodnota pre občanov. Toto je veľmi zásadná otázka aj z hľadiska národných parlamentov a sú určité prostriedky, ktorými je možné tieto možnosti využiť. A zároveň musíme ale povedať, že každý parlament má svoje hranice. Tak tento, ako aj národné parlamenty. Podľa mňa by asi stálo za to sa opätovne snažiť poukázať na tieto možnosti. Ja som to iba tak načrtol veľmi hrubo a podľa mňa tá situácia vyzerá podstatne lepšie. Čo sa týka eurobondov, nemám tomu čo dodať, čo ste povedali. No a čo sa týka ďalších bodov, to stanovisko, ktoré som zastupoval ja v roku 1996, samozrejme to je plne verejná vec. Už vtedy bolo niečo ako Wikileaks, a ja som napísal istý list, ktorý sa potom dostal na verejnosť, o ktorom sa diskutovalo e, v tlači. To je potom tá odvolávka na to, čo sa spomínalo. No a teraz ku globálnemu charakteru, respektíve k prepojeniu k vnútornému trhu. Myslím si, že je nutné toto ešte dostatočne analyzovať čo sa týka politických štruktúrálnych podmienok, a keď sa nebudeme opierať iba na členské štáty a keď sa nechceme zaoberať iba situáciu jednotlivých členských štátov, ale chceme celkovo vnímať štruktúry v rámci EÚ, tak ak si povieme, že chceme mať skutočný vnútorný trh a integráciu, Dôležité je si uvedomiť, že vlastne všetky argumenty za už máme k dispozícii. Konec koncov to predložil aj pán Triše. On je pevne presvedčený o tom, že jedna z nevnutných podmienok na to, aby sme tu mali, tak povedz, ideálnu eh, menovú politiku, alebo teda pre trvalo udržateľnú menovú politiku je práve integrácia. To je zás, základ všetkého. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som sa vyjadrila k tým udalostiam z roku 1996 a tým myšlienkam, ktoré sa spomínali vtedy, keď sa vytvárala eurozóna. Niektoré veci sa neimplementovali a chcela by som povedať, že dôležité je, aby tie veci boli podstatne širšie, koncipované niekedy žiaľ aj drahšie. A Možno to je také, taká informácia na objasnenie, mali sme si to osvojiť a mali sme na to myslieť aj pri tých opatreniach, ktoré teraz prijímame. Ak budú nedostatočné, budeme musieť opätovne vykonať nápravu a potom to bude podstatne drahšie, ako keby to bolo teraz širšie koncipované. Mám tu ešte Diega, Astrida som spomínala a potom Andrea ešte chce vystúpiť. Nech sa páči. obrigado. Sharon. Muito obrigado. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, ďakujem pekne aj profesorovi Montimu za jeho veľmi zaujímavé informácie, ktoré nám poskytol na úvod tejto schôdze. Samozrejme sú tu veľké možnosti, veľké impulzy pre budúce diskusie a ja by som chcel na tomto mieste položiť tri otázky. Zameriam sa na, tak povedať, ťažiskové body. Musíme zohľadniť to, že v súčasnosti sa vlastne zry, zrychluje vývoj, čo sa týka správ o hospodárskom riadení. Mm, musím povedať, že ale ja tu vidím určité dva nedostatky v rámci samotného e, procesu, kde ide o integráciu a vytvorenie integrovaného trhu a potom, čo sa týka investičných výdavkov. Takže začnem tým prvým aspektom, Možno to bude znieť troš, trošku egoisticky a chcel by som vás poprosiť, aby ste mi povedali váš názor na tento balík, čo by sa tam malo ešte predložiť, aby sa podporila trhová integrácia. To znamená, aké konkrétne opatrenia by sa mali ešte e, zapracovať, aby sa to celé obohatilo. A teraz druhá otázka. Vy ste kritizovali výdavky, vy ste povedali, že by sa nemalo rozlišovať medzi výdavkami verejného a súkromného sektora, skôr by sa malo rozlišovať medzi e, prevádzkými výdavkami a investičnými výdavkami a že práve tie investičné mali byť uprednostňované. To znamená, že aký je váš názor na investície, aký objem investícií je nevyhnutný a mal, mala by tam byť nejaká hranica. A ja tu spomeniem určitý príklad z krajiny, ktoré najlepšie poznám, z Portugalska. To znamená, že v Portugalsku máte tri takmer identické diálnice, keď chcete ísť z Lisabonu do Porta. To znamená, tým, že majú paralelný priebeh, že dve z tých troch sú menej využívané a je to tak preto, lebo kopa, veľa ľudí alebo verných aktérov chceli mať diálničný privádzač blízko svojho bydliska. Takže to je určitý príklad toho, ako by sa dala posilniť disciplína v rámci verejného sektoru. A potom ďalšia otázka sa týka úlohy parlamentov. Častokrát sa kritizovala úloha, ktorú zohrávali parlamenty v rámci rozpočtového plánovania. A zdôrazňovalo sa aj to, že Európsky parlament by možno mohol zohrávať dôležitú úlohu na to, aby zmenil tento, toto správanie to znamená, nemala by tá disciplína byť skôr viac na strane vlády, ktorá predkladá predsa návrh rozpočtu? Za normálnych okolností predsa vždy existuje nejaká väčšina v parlamente, ktorú má vláda. To znamená, že nebolo by e, na mieste, keby sa vytvorilo určité prepojenie medzi Národným parlamentom a Európskym parlamentom, aby sa takto zvýšila disciplína? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Verne, vidím, že vy ste sa hlásili, ale musíme byť skutočne struční, ak chceme všetko včas ukončiť. A teraz Astrid, nech sa páči. Áno, nebojte sa, ja keď vystúpim, to bude vždy stručné. Ale skutočne spravím všetko, čo je v mojich silách. Pán Monty, srdečná vďaka za tie prednesené myšlienky, ktoré boli veľmi jasné ako vždy. Spomínali ste aj dopady vyhlásení niektorých predsedov vlád, ale nielen prehlásenia sú nebezpečné a ničivé. Konec koncov je to aj predseda komisie a jeho prejav som si vypočula dnes ráno v televízii. Dobre, ale teraz by som sa chcela vrátiť téme disciplíny. Pán Monty, aký je váš názor? A myslíte si, že tieto mechanizmy a tieto postupy môžu prispieť tomu, aby sa v rámci rozpočtu dosiahla vyššia miera disciplíny? Alebo ide tu podľa vášho názoru o niečo iné? Myslíte si, že členské štáty chápu vôbec, aký vplyv majú ich kroky v rámci menovej únie, alebo to nechápu a myslíte, že to chápu je iluzórne? Dôležité je mať disciplínu, ale zároveň členské štáty musia chápať, aké rizika to sebo prináša. Potom ste spomenuli úlohu Európskeho parlamentu v rámci toho Európskeho semestra. To je podľa mňa veľmi zaujímavé, ale keď sa pozriem do našej krajiny, a keď si pozriem, že odborári idú na barikády proti európskemu semestru, tak skutočne už neviem, čo na to povedať. A neviem, či Európsky parlament za takých podmienok dokáže zohrávať svoju úlohu. A teraz ešte k eurobondom. Spomínali ste, ak som to teda správne pochopila, že eurobondy sú určitým nástrojom na správu zadlženie. Je to istý nástroj, ale tu predsa nejde o investície do veľkých európskych projektov. Môžete povedať, prečo podľa vášho názoru eurobondy nie sú nástrojom pre európske investície do napríklad, napríklad do európskych sietí? A teraz, čo sa týka integrovaného vnútorného trhu, máte úplnú pravdu, ale čo sa týka integrovaného vnútorného trhu, to nie je predsa daňová federácia, ale predsa je dôležité mať aj istú koordináciu, minimálne štandardy v jednotlivých oblastiach. Ak skutočne chceme zlepšiť tento vnútorný trh a chceme zabrániť sociálnemu dumpingu, ktorý žiaľ existuje stále medzi členskými štátmi, v Nemecku napríklad, tam je minimálna mzda vo výške 800 eur, v Luxembursku sme práve zvýšili minimálnu mzdu na takmer 1800 eur pre nekvalifikované pracovné sily. Ďakujem pekne. Uh, Andres. A, a ešte Andres, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán profesor Monty vy ste spomínali vašu správu, ktorá sa týka prepracovania určitých aspektov hospodárskeho riadenia. Ste to priniesli na príslušnom výbore a spomínali ste prepojenie e, medzi integráciou vnútorným trhom. V tlači sa písalo dosť veľa o tom, že komisia sa príliš intenzívne zamerala na zabezpečenie eura a príliš málo sa sústredí na vnútornú, vnútorný trh a jeho integráciu. Myslím si, že to úplne nesedí, bo v zmysle vašej správy sa vykonalo isté úsilie, ktoré je závažné, ale verejná a pozornosť verejnosti nebola dostatočná. Potom je tu jedna veľká dôležitá vec, ktorú stále spomínate, a to je lepšie prepojenie medzi makroekonomickými pravidlami eurozóne a potom ide o hospodárskú integráciu. Dôležité je, že na úrovni komisie sú za to zodpovední rozliční komisári, no ale napríklad aj v našej inštitúcii sú za to zodpovedné rozličné výbory. Kde vidíte také možnosti prepojenia a lepšie spolupráce? Ako by bolo možné zabezpečiť to, aby tie ciele z vašej správy sme dosiahli jednoduchším spôsobom? Ďakujem pekne. Werner, if you'll be good and quick. Werner, poprosím ťa, aby si bol stručný. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán profesor Monty, vidíte, že je tu pomerne málo poslancov. Ja tu vidím osobne iba troch, ktorí vás zažili, keď ste boli e, prvým komisárom pre vnútorný trh v 90. rokoch. A my všetci si veľmi vážime vašu prácu. Tie kritériá, ktoré ste spomínali, teda tie maastrické kritéria, som tam niečo poznačil. Tá hranica tých 60%, tak to bolo pri schvalovaní maastrickej zmluvy, týkalo sa to všetkých európskych štátov, to bolo to kritérium, pretože sme sa rozhodli pre 60%. Jednoducho vychádzali sme z toho, aká bola tedy situácia. A po druhé, maximum 30%, teda tých 3%, deficitu rozpočtu, to bolo vlastne, to bolo vlastne bolo výsledkom hodnotenia posledných 10 rokov, takže sa povedalo, že iba v rámci toho, ako rastie, rastie táto hodnota, je možné sa pohybovať. V jednoducho Maastrichtskej dohode je uvedené, že žiadne nové zadlženie, maximálne 3 čo je veľký rozdiel z hľadiska hodnotenia, a máte plnú pravdu, tí veľkí hriešnici na začiatku boli rozhodne Nemecko a Francúzsko a keď vy ste sa dostali do komisie, tak vtedy komisár pre hospodárskú súťaž zažaloval Európsku radu a potom dostal za pravdu, preto pakt rastu stability bol zmenený na začiatku roku 2005 a tie pravidlá boli menej prísne. Mám otázku, ktorá sa týka eurobondov. Samozrejme musíme o tom intenzívne diskutovať. Podľa môjho názoru bez úpravy zmluvy pre všetkým článku 125 to nebude možné. Po druhé, k tomu, čo ste povedali na adresu Nemecka, kolega Bulman a ostatní to vedia, my tu máme rozhodnutie Spolkového ústavného súdu, ktorý zavezuje spolkovú vládu a keď nemecká spolková vláda by porušila rozhodnutie ústavného súdu, tak jednoducho musela by opustiť svoju pozíciu. Toto zodpovedá právnej tradícii v Nemecku. A teraz mám ešte otázku, ktorá sa týka návrhu Baróza zo včera. Pán Barózo včera navrhol rozšírenie záchranného plášťa, záchranného štítu, bez toho, že by to bolo nevyhnutné. No a musíme si uvedomiť, že on navrhol, že v budúcnosti ako kritérium by to nemali byť reštrukturalizačné plány, ani e, plány úspor, ale musíme vychádzať z, e, z e, toho, čo požaduje pakt rastov stability. Podľa mňa to je bolo neudržateľné, to by sme opakovali to, čo sa udialo v tých prvých desiatých rokoch v rámci eurozóny. Takže aký je váš názor na to, čo včera navrhol Barozo? nie ste členom komisie, ale neutrálny vedec a my si vážime váš názor. Okay, we're sort of... Výborne. Dobre, máme trošku problém s časom. Takže poprosím vás, aby ste boli veľmi struční, aj keď viem, že bolo prinesený mnoho myšlienok. Uh, Ďakujem pekne. Myslím si, že tá zaujímavejšia časť dnešná do obedia ešte iba príde, preto nechcem cteným kolegom uberať čas. Chcem sa ospravedlniť poslancom za toto kolo odpovedí, lebo ja budem veľmi stručný. Pán Tfeo, aké špecifické opatrenia sa týkajú integrácie trhov. Myslím si, že všetci by sme mali pracovať na tejto veci. Nie v tom zmysle, aké špecifické opatrenia je nutné prijať. Konec koncov komisár Barnier to už má v rámci toho balíka, ale skôr dôležité je vytvoriť určité prepojenie medzi legislatívou, ktorá sa týka vnútorného trhu a úsilím, ktoré zlepšuje riadenie a vedenie. Potom pán Šváb. Tu môžem doplniť niečo, čo som zabudol povedať na adresu pani Gulár ako spraviť to prepojenie medzi balíčkom a hospodárskom riadení a legislatívou, ktorá sa týka vnútorného trhu. Pán Šváb je veľmi aktívny v tejto oblasti, to nám všetkým známe. Prečo nebolo možné navrhnúť to, aby Európska rada na jar sa zaoberala skutočnou hospodárskou integráciou v Európe, aby to nebola iba poznámka počiarov, niekde na nejakých iných dokumentoch, kde by sa uviedlo, že je iste dobré mať vnútorný trh. Dôležité by bolo sa zamerať na túto tému. Šéfovia vlád a štátov by sa v rámci špecifickej rady mali zaoberať svojou hlavnou zodpovednosťou ako aktéry, by sa zoberali tým, čo je nevyhnutné vykonať na to, aby Európa bola lepšia integrácia Takže takto by to malo prebehnúť. Možno parlament by mohol niečo navrhnúť a uvedomujem si, že to, som, že to nie je na 100% zadefinované, čo sa týka verejných a súkromných investícií a čo sa týka tých e, troch rozličných diálnic medzi najväčšími portugalskými mestami, to je skutočne zaujímavý prípad. Ešte to nie je dobrá propagácia myšlienky, že bolo by nevinutné podporovať verejné investície, ale všetci predsa vieme, že národné politické systémy sú navrhnuté istým spôsobom a fungujú tak, že občania a daní poplatníci kontrolujú to, čo vlastne vláda robí s tými peniazmi, ktoré im zaplatili, ktoré zaplatili alebo požičali. Takže dôležité je to mať určité kontrolné nástroje, Potom tretia poznámka pána Feja. Myslím si, že skutočne veľmi dobre si premyslieť určitú sieť medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, kde by Európsky parlament mohol pomôcť národným parlamentom, aby lepšie chápali európsky kontext, aby takto prijímali rozhodnutia. Pani Luling je mi veľkou cťou, že ste sa vyjadrili tejto téme. Vy ste spomenuli jeden komentár, ktorý je veľmi zásadný. A čo sa týka týchto veľmi zložitých postupov, či oni sú dostatočné na to, aby zabezpečili dostatočnú mieru disciplíny a či národným parlamentom je to dostatočne jasné. Myslím si, že sú tu dve možnosti, ktoré môžu obidve fungovať. Podľa mňa nesmieme zanedbávať disciplínu. Predovšetkým, keď si pozrieme, aké sú vzťahy medzi štátmi, kde sa, kde sa hovorí možno až príliš zdvorilo a to bráni potom skutočnej spolupráci. Dôležité je spoluprácu posilniť. Ak by sa vám podarilo podnetiť vášho predsedu vlády v Luxembursku, aby zmenil to smerovanie v rámci debatách o rozpočtovej disciplíne, on predsa povedal veľmi jasne, že všetci vieme, čo je nutné vykonať, ale povedzte nám skôr, ako to spraviť. A toto všetci pochopili ako určité prehlásenie moci, ktoré sa týky, týka vymáhania disciplíny. Je tu, sú tu určite dobré myšlienky, je možné vykonávať dobrú politiku a vlastne iba Juncker sám by mohol vyvrátiť svoju tézu. On vykonal isté reformy v Luxembursku, to isté. Pani Luling hovoríte, že to bolo nedostatočné. Áno, áno, to je ale potom skôr teória pani Luling. On očividne ale niečo vykonal a luxemburskí voliči mu to nemali za zlé. Konec koncov ešte stále je predsedom vlády a ja už 16 rokov, ak som správne e, počítal. Čo sa týka eurobondov, som veľmi vďačný, že ste spomenuli túto tému my už tu vlastne máme eurobondy ako finančný nástroj pre investície. Chcel by som povedať, že tá diskusia o eurobondoch, tak ako prebieha v súčasnosti, je niečo iné. Tu skôr ide o verejné zadlženie a nie o finančný nástroj pre investície. A teraz ešte, čo spomínal pán Šváb, áno, to som už vlastne zodpovedal, pán Langen, ďakujem pekne za ten pohľad späť. Spomínam si, ako prebiehala diskusia o verejnom obstarávaní v regióne Čierneho lesa. Veľmi dobre ste načrtli, ako som sa vlastne dosiahla tá hodnota tých 60% a 3% v rámci eh, maastrichtskej zmluvy. Ja som nevidel ten materiál eh, pána Baroza, takže nemôžem to nejako komentovať, ale zaujali ma tie komentár, takže si určite pozriem ten text. Ďakujem pekne a som sa ospravedlňujem za krátke odpovede. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a vy ste, čím dlhšie ste tu, tak tým podnetnejšia je celá vaša prítomnosť a diskusia, takže to bude aj vysvetlenie, keď vás pozveme najbližšie. Nože, ďakujem ešte raz veľmi pekne, pán profesor Monty, za vašu návštevu. No a tešíme sa na budúce. No a teraz prejdeme k panelovej diskusii. No a chcela by som pozvať našich panelistov, aby prišli za predsedinský stôl, posadili sa. No a to znamená, že počkáme, kým prídu. Huh. Right. Um, <coughs> oh dear, colleagues. Uh, thank you very much. Uh, kolegovia. the experts that we've, um, as ever, we always, we started late. And... Ospravedlňujem sa, že sme teda, ako zvyčajne sme trochu začali trochu neskôr a tým pádom celé ten, to omeškanie pokračuje ďalej, tak um, teraz budeme pokračovať eh, hneď bez nejakých úvodov prejdeme k dvom desaťminútovým prezentáciám. Prvá je od pána Paul de Grava, ktorý je profesorom medzinárodnej ekonomiky na Univerzite Leuven. Leuven. Uh, I would like to um, focus uh, in my talks on, on Eurobonds. There are many aspects to governance, but uh, ja by som sa chcel teraz sústrediť na otázku eurobondov. Ale čo si myslím ja, že je dôležité, ako všetci viete, eurozóna je momentálne v existenčnej kríze, čo má teda potom aj e, účinok taký, že sa teda e, zvyšuje e, miera dohody medzi politikmi, že je potrebná, potrebné zabezpečiť politickú úniu. E, ale zároveň je tu aj nedostatok e, vôle v Európe prijať e, určité drastické kroky smerom k politickej únii, čiže je potrebné prijať aspoň tie malé kroky, je treba pripraviť stratégiu malých krokov a chcel by som pripomenúť, že myšlienka spoločného e, európskeho dlhopisu Eurobondu teda je dôležitým krokom smerom politickej únii, a pretože by to mohlo spacifikovať finančné trhy a priniesť finančnú stabilitu do eurozóny. Okrem toho emitovanie eurobondov by mohlo zabezpečiť e, skok pre ekonomický rast v eurozóne. E, sú, to, je, je tu veľký argument v prospech eurobondov, to je politický, tak ako som povedal teraz, kríza v eurozóne už sa degenerovala do tzv. už, alebo už pomerne existenčnej krízy v eurozóne a investori si teraz kladú otázku, že či eurozóna, tak ako ju poznáme dnes, pre, vôbec prežije. A tento nedostatok v dôvery do budúcnosti, alebo v budúcnosť eurozóny viedie k tej takej endemickej instabilite, a má to potom účinok toho, že zlá správa o jednej krajine sa transformuje do zlej správy o všetkých krajinách a preto to ohrozuje systém ako celok. Kríza sa ešte aj zhoršila rozhodnutím Európskej rady z októbra a decembra tým, že tí, ktorí sú držiteľmi dlhopisov, musia platiť, eh, ak v budúcnosti vlády budú žiadať o finančnú pomoc a toto destabilizovalo ehm, trh s vládnymi dlhopismi v eurozóne, pretože tým pádom sa celý systém stal zraniteľným na rôzne špekulatívne útoky e, že ja si myslím, že to bolo je podobné, ako to bolo v, e, v rámci ERM, pretože e, každý vedel, že štáty mali možnosť devalvovať svoje meny a to vždy e, spúšťalo tie spekulatívne e, útoky, pretože vždy bolo jednoduché zvýšiť e, úrokové sadzby teraz sme vlastne urobili podobné, že v týchto vládnych dlhopisoch v rámci eurozóny budeme teraz e, deklarovať, e, vyhlasovať, že krajiny môžu devalvovať svoje vlastné štátne dlhopisy. Čiže za každým, keď je, existuje podozrenie, že sa, tomu, to, že sa to udeje, tak sa každý snaží rýchlo predať tie dlhopisy, pričom vlastne e, sa vytvára tlak na tie jednotlivé vlády, aby devalvovali svoje vlastné dlhopisy, čo už nemôže byť horšie horší eh, alebo menej stabilný systém, než je tento. Čiže v eh, Európskej krajiny si vytvorili problém, ktorý momentálne teraz eh, prihoršuje ešte viacej túto krízu v eurozóne a táto kríza je tým pádom viac, o to viac existenciálnou krízou. Čiže ako sa dostať odtiaľ to? pretože na baze toho rozhodnutia rady z oktobra, ja by som argumentoval tým, že spôsob, ako sa dostať teda z tohto začarovaného kruhu, je práve v vytvorení mechanizmu, v ktorom členské štáty budú trhu preukazovať, že naozaj vážne berú svoje záväzky voči eurozóne. Doteraz sme mali otázky eh, tých eh, jednotlivých vyhlásení, deklarácií, ale tie nemajú žiadnu hodnotu a my potrebujeme jednoducho jeden silný mechanizmus, eh, ktorý, za ktorým budú teraz stáť vlády a ktoré budú dodržiavať a tak, tak, tak tento európsky dlhopis by mohol byť takýmto e, mechanizmom Ehm, pretože jednotlivé zúčastnené krajiny budú spoločne zodpovedné za, to, za, ten, dlh, ktorý, za ten dlhopis. A to by bolo veľmi viditeľné a tým pádom by to bol aj záväzok, ktorý bol, mohol presvedčiť trh, že členské štáty vlastne si sami sebe zviazali ruky a pre trh bude úplne jasné, že sú všetci v podstate na rovnakej lodi, na rovnakom projekte. Presne preto aj tieto eurobody potrebujeme, preto mne sa zdá, že hlavný dôvod existencie týchto e, eurobondov je predovšetkým politický. E, je to už v podstate aj prvý krok smerom k politickej únii, to znamená, že musí sa vytvoriť taký mechanizmus, e, pretože nedá sa dostať z tohto systému potom, čiže tie krajiny budú potom mať svoj, musieť dodržovať svoje záväzky, ale tým by sa predovšetkým spacifikovali finančné trhy, pretože by sa odstránili tie existenčné obavy, ktoré destabilizujú momentálne eurozónu a prispelo by to určite veľkej, väčšej stabilite. Existuje ešte samozrejme množstvo iných dôvodov e, pre existen- prospech existencie eurobondov. Uviedol ich aj Mario Monti, sú tu finančné, a ekonomické. Ja si myslím, že sa to dá využiť ako aj určitý motor pre rast ak sa to správne ehm, naprogramuje. Ale o tom to už ďalej hovoriť nebudem hovoriť, pretože mám e, málo času, ale ešte by som uvedol niekoľko slov o námietkach voči alebo voči tom odp- odpore voči eurobondom, pretože v niektorých krajinách stále existuje veľmi silný odpor a tento odpor je v zásade pochopiteľný, pretože, preto tam, to, ako vzniknú, ako budú vyzerať tie dlhopisy alebo vytvorenie tých dlhopisov, musí vziať tieto obavy do úvahy. aby som chcel sa sústrediť konkrétne dve námietky. Jedna z nich je taká tá rizikovejšia, hazardnejšia, keď pretože Emitovanie eurobondov v podstate bude predstavovať e, implicitnú istotu, pretože tieto krajiny budú kolektívne zodpovedné za tento um, za tento, eh, za tento dlhopis a keďže je to vlastne určitá istota, tak je, to môže viesť k tomu, že budú imitovať viac a tým pádom sa viac zadlžia a môže byť tu určitý ten strach, že sa niektoré krajiny budú takovať takýmto spôsobom. Takže je to určité e, riziko a toto riziko však ale musí byť vyriešené už pri tom, ako pri tých podmienkach vzniku tých eh, dlhopisov. To je jedna namietka, ktorá je silná. Potom tá druhá, ktorá je silná, je, že krajiny tzv. 3Ačka teda čo majú rating 3A, ako napríklad Nemecko, Holandsko a podobne, tie sa obávajú z toho, že budú musieť e, platiť viac, e, pretože vôjdu do klubu, kde sú krajiny s nižším ratingom a potom budú musieť platiť za tie veci spoločne, čiže môže byť, že e, tieto krajiny budú musieť platiť vyšší úrok, pretože sa to potom spriemeruje alebo že to bude spoločné a nebudú môcť oni užívať si práve ten svoj rating troch Ačok. Takže toto bude treba vyriešiť. E, ja by som ešte chcel spomenúť, ako sa to teda vyriešiť dá práve pri tým, tom dizajne samotných e, eurodlhopisov. Ja by som e, tu načetol dve myšlienky. Jedna z nich je otázka tých modrých a červených bondov, ktoré pripravil Bruegel to v podstate obmedzuje určitým spôsobom tú účasť v tej, tej modrej časti, teda v tej, sen, tej, tej seniorskej tranže. a po, dajme tomu, že by to mohlo byť aj 60% HDP alebo podobne a potom tá druhá časť by boli tie červené, tie také juniore, také tie rizikovejšie E, eurobondy, ktoré, na ktoré by mohli byť vyššie úrokové sadzby. Čiže v podstate toto e, by bolo trošku zredu, zredukovanie toho rizika, pretože keď vytvoríte, vy, vy musíte urobiť, e, tam prie, máte priemerný náklad na požičanie si a potom marginálny náklad a snažia sa všetci držať ten priemerný, tú priemernú úrokovú sadzbu držať čo najnižšie pod marginálnou pretože ten, tá záťaž požičiavania je potom nižšia a tá marž, marža je vyššia však, e, tak tým by vlastne boli držané tie krajiny pod kontrolou. Ja by som sa ešte dotkol jednej vlastnosti, ktorú som navrhol aby sa v rámci tej modrej časti eh, eurodlhopisu uplatňovali eh, rôzne eh, úrokové sadzby. Tie krajiny, ktoré majú renty, rating 3A, tie by mali zvýhodnenú no, úrokovú sadzbu a tie, ktoré nie, tak tie by to boli iné. Že v rámci tejto modrej zóny a modrej zóny toho dlhopisu by mohlo dojsť k určitej vyrovnaniu alebo preúčtovaniu, tak aby teda nikto neplatil viac, keď e, emituje dlhopis. E, a takým spôsobom by sa vyriešil aj ten, tá druhá námietka voči eurobondom. Myslím, že toto sú spôsoby, ja, ktorými ja vidím, e, ako sa toto dá vyriešiť. Ale myslím si, že mali by sme ísť týmto smerom po eurobondoch, pretože by to bol predovšetkým politický dôvod, ktorý vyšle signál e, finančným trhom, že áno, všetky tieto krajiny sú e, stoja za eurom, za eurom a chcú ponechať eurozónu tak, ako je. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe pána Paola Manaseho, ktorý je profesorom makroekonomiky a medzinárodnej ekonomickej politiky z Bolne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, prečítam vám Prečítam vám môj príhovor, pretože som sa dozvedel, že inak a, eh, a, sa to bude trochu skreslené kvôli tlmočeniu. No, no a moja prezentácia najskôr stručný úvod a potom opíšem niektoré krátko a strednodobé reformy, ktoré by mali byť prijaté. A potom niekoľko pripomienok o dvoch alebo troch aspektoch. A to sú návrhy o reformách Paktu rastu a stability, eh, časť o makrodozore a eurobondoch, takže najskôr úvod. No a dúfam, že všetci dostanete moju prezentáciu. Dobre, takže východisko je také, ako viete, že európska dlhová kríza eh, s novým rokom neskončila. Nie eh, práve Naopak je tu nebezpečenstvo a tá kríza sa rozširuje z Grécka aj na Portugalsko, Španielsko, možno aj Belgicko, Taliansko. No a dôvody sú jednoduché. Investori eh, identifikovali, že Európska únia nemá inštitúcie tak na prevenciu kríz, ako ani na úplné vyriešenie krízy. úloha reformovania našej inštitúcií je jasná, no a či hm, nemáme veľmi veľa času, no zatiaľ, či národné vlády niekedy zdá sa, že reagujú na, na národné politické problémy, namiesto toho, aby sa snažili spoločné dobro, zatiaľ čo ich rozhodnutia majú dopad na celú EÚ e no a skúsenosti z kríze za ostatných 40 rokov ukazujú, že krízy sú také zvláštne tvory. Najskôr sú veľmi nenápadné a potom zautočia. Je viacero dôležitých opatrení, ktoré už boli oznámené alebo prijaté, ako napríklad zriadenie zriadenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu do roku 2013, vrátane doložiek o spoločnom konaní, nové návrhy o posilnení paktu rastu a stability a implementáciu nového rámca pre makroekonomický dozor. Ja myslím, že čo je veľmi dobré, je ten nedávny návrh na obnovu a vyriešenie bankovej krízy a podporu finančného sektora a dozor nad finančným sektorom. Avšak tieto opatrenia neodstránili obavy o krátkodobý tlak na financovanie a to hlavne kvôli tomu, že tieto opatrenia boli spôsobené alebo vyvolané podmienkami, a prijaté pomerne na rýchlo. Takže čo treba urobiť? Poprvé myslím, že je dôležité z ohľadom na rozsah úloh, eh, že treba, aby inštitucionálne reformy pokračovali a treba hľadať inovatívne, inovatívne prístupy a hlavne, keď politický rámec jednoducho zlyhal. No, zlyhal. Takže opíšme najskôr, čo je skutočne urgentné, aké opatrenia treba prijať v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Ja si myslím, že najväčšou prioritou je rozšíriť kapacitu pôžičiek EFSF alebo ESM a to je dôležité na to, aby sme, aby sme zastavili špekulatívne obchody No a ako iste viete, e, tak európske štáty majú pravdepodobne 2,85 trilióna e, dlhov, ktoré budú splatné v roku 2011 až 2013. Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko a Španielsko majú spoločné e, dlhy, ktoré budú splatné v roku 2011 vo výške 502 miliard amerických dolárov súčasnej schopnosti poskytovať požičky EFSF by malo byť zvýšené na 1,7 až 2 trilióny na to, aby sa mohli splniť požiadavky Jerska, Grécka, Portugalska, Španielska, Belgická a Talianska. V roku 2014 to by sa dalo dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ako napríklad, že ECB by rozšírila požiť úvery aj na EFSF alebo ďalšie možnosti znamenajú EFSF, bude nakupovať dlhopisy na mesto ECB, ale samozrejme že najlepšia obrana je útok. No a ďalšou vecou, ktorú treba objasniť, je, že požičky EFSF, tak ako už bolo povedané, a podľa predsedniče mali byť veľmi masívne, mali by byť podmienené a mali by mať nejaké dotované úroky, a to preto, že e, ich účelom je odstraňovať a naprávať nedostatky. No a ostatné problémy sú také druhorade. No a ďalšou vecou je, že krajiny, ktoré sú postihnuté platobnou neschopnosťou, alebo potreba rozlišovať medzi krajinami, ktoré e, majú problémy s platobnou neschopnosťou a tí, ktoré majú krátkodobú platobnú alebo majú problémy, krátkodobé problémy s likviditou. Platobnú neschopnosť treba riešiť čo najskôr a to nejakými ponukami, ako v napríklade Pakistanu, Ukrajina alebo Uruguay v 90. rokoch. E, skúsenosti z minulosti ukazujú, že náklady týchto krajín sú krátkodobé a obmedzené. No a ja si myslím, že je jasné rozlišovanie medzi nesolventnými krajinami a krajinami, ktoré nemajú dostatok e, likvidity, je dôležité na to, aby sme e, zabránili nejaké, nejaké nákaze no a na rekapitalizáciu a záchranu bank alebo rekapitalizácia a záchrana banky ďalšia tretia vec, ktorú treba vyriešiť. No dobre. E, čo sa týka strednodobých reforiem, e, tak e, poviem niečo k paktu rastu a stability a k eurobondom. Čo sa týka Európskeho paktu rastu a stability, tak problémy súvisia s návrhom, že to, tá úprava mala by byť proporcionálna k podielu dlhu na HDP, napríklad 60% na hranica z HDP. To môže byť problematické v tom zmysle, že si to môže vyžadovať viaceré aspekty. Poprvé, e, že to bude nekredibilný, nekredibilné prispôsobenie e, krajín, ktoré majú problémy. Ako predstavte si, že Belgicko alebo Taliansko e, podľa týchto pravidel sa budú musieť prispôsobiť a to teda znamená, že nadbytok primárnej súlohy bude zvýšený o 4 až 5 HDP na 20 rokov po sebe. No a to nie je dôveryhodné. No a možnosť, že sa nebudú dodržiavať pravidla a možné sankcie. To bude voľba viacerých krajín. No a druhý problém spočíva v tom, že v Európe nepotrebujeme koordinované fiskálne obmedzenia. A to nie len preto, že v mnohých krajinách a kríza ešte neskončila, ale kvôli tomu, že je tu mm, medzi krajinami e, veľká nerovnováha. Takže treba rozhodovať, to bude e, obmedzovať menej a viacej. No a nejaké spoločné obmedzenia by neboli na to dobré. Sú viaceré návrhy. No a jeden z nich je no, z takéhoto pravidlo zaviesť mechanizmus, ktorý by bol podobný tomu, čo sa robí v mnohých krajinách na, občansk- na vodický preukaz. Čiže eh, prídete o body, ak urobíte niečo zlé a získate body, ak urobíte niečo dobré. No a je pravidlo, že niečo podobné by umožnilo krajinám získať nejakú stabilizačnú kvalitu. No a dovolte mi teraz prejsť k nejakým úvahám a záveru a teda spojeničok k Európskej agentúre pre dlhy a k návrhu o eurobondoch. Súhlasím, tak ako profesor Monty a Paul Grau už povedali, že sú viaceré zaujímavé body, ktoré treba brať vážne. Avšak ja mám pár výhrad k načasovaniu uvedenia alebo zavedenia tých eurobondov. Z hospodárskeho hľadiska každý akýkoľvek dlhopis bude mať hodnotu len zohľadom na to, že budú v v budúcnosti alebo krajina bude pri, privádzať nejaké zisky. No a ak zavíte dlhopisy, tak kto, kto za ne v budúcnosti bude platiť? No to je veľmi dôležité, pretože e, tu vzniká otázka, prečo by Nemci alebo Holandiania mali byť ochotní e, čoraz viac e, navyšovať svoje zisky, aby mohli e, financovať pôžičky stredomorských krajín. No poprvé, pokiaľ fiskál pokiaľ bude oveľa väčšia integrácia fiskálnej politiky krajín, no a konkrétne pokiaľ e, nebude, nestratia e, deficitné krajiny istú časť fiskálnej suverenity, tak nemyslím, že táto možnosť je reálna. Takže na to, aby to politicky bolo zrealizovateľné, tak eh, eurobondy si vyžadujú oveľa väčšiu mieru fiskálnej integrácie. Tu je teraz návrh. No a ďalšia vec je otázka načasovania. Je to eh, rozdiel medzi senior a junior dlhmi. Existujú dve možné spôsoby, ako to zaviesť. Jedna z nich je, že zavediete, aha, tak prekvapilo tento návrh. Avšak to sa nedá urobiť. To sa nemôže urobiť. No a ďalšia vec, ako tento návrh zaviesť je vyriešiť problém krajín, ktoré majú problém platobnej neschopnosti Avšak spôsob, ako sa to urobilo, tak dáte nejaký na tom budúcnosti, povedzme rok 2013, tak ako sa bude zavádzať tento návrh, takže každý investor dnes vie, že bude mať problémy, ale však to je nesprávny spôsob, pretože riziko je také, že nikto dnes nechce investovať do dlhu, ktorý v budúcnosti eh, sa zmení na junior debt, junior dlh. Takže je tu riziko, že veci sa ešte len zhoršia. Dobre, no teraz musím skončiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Tento text bol v dispozícii, takže stačilo prečítať určité časti. Dobre, máme iba čas a teraz tretí rečník. pán Horn. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som začal tým, že vysvetlím vlastne to, že čo je to menová únia. Čo je to menová únia z hospodárskeho hľadiska? Keď sa pozrieme mimo tých politických úvah, je to dohoda, táto spoločná inflačná sanzba je zadefinovaná Európskou centrálnou bankou, ktorá hovorí, že je, to musí byť blízke k niečo 2%. A to je cieľ, ktorý musí dodržiavať každá suverénna krajina vo svojej politike a musí sa k tomu zaviazať vo svojich politikách. tak eh, musíme dbať o to, aby tento záväzok eh, nebol potom porušený dvoma skupinami krajín, pretože sú tu dve skupiny krajín, ktoré eh, neustále vyukazovali vyššie inflačné rasty. Je, potom je tu jedna ďalšia skupina, ktorá preukazovala nižšie inflačné um, miery a miery inflácie. Takže, ale sú, má to všetko určité dôsledky, alebo ťažké, závažné dôsledky a dôsledky sú také, že tie krajiny, ktoré majú vyššie um, vyššiu mieru inflácie, postupne strácajú konkurencieschopnosť v rámci eurozóny a to potom vedie k mm, štrukturálnym deficitom na ich e, bežných účtoch. E, inými slovami to znamená, že si neustále zvyšujú zahraničný dlh. A tento druh zahraničného dlhu nie je len verejným dlhom, alebo nemusí byť ani verejným dlhom, ale môže byť, ale je to aj súkromný dlh, alebo dlh súkromného sektora, sektoru, ktorý sa neustále zvyšuje. Potom je tá druhá skupina, ktorá akumulovaná e, aktíva, e, pretože mali štruktúrálne e, prebytky. Možno, že boli na to, na to teda hrdé, pretože si vytvárala sa, vytvárali sa prebytky na brežnom účte a tým pádom sa to preukazovalo, že majú výrazne silnú konkurencieschopnosť a toto mohlo viesť k, k rastu. Ale však to nie je tiež e, žiadna stratégia, pretože na e, strane zadlženia je to jasné, lebo nemôžete sa do nikoho zadlžovať, jedného dňa musíte to splatiť ako náhle sa neviete splatiť, tak strhy začínajú panik, e, podliehajú panike, toho sme už zažili. A potom sú tu tie krajiny, ktoré majú prebytok, e, pretože budú musieť ako časť e, potom z toho odpísať a strácajú to, čo sa ako javí, že majú. A to je presne prípad Nemecka. Obrovské odpisy tak, aby to, čo ste tam e, do toho vložili, už to tam nie je napokon. A týmto spôsobom je pripraviť takú e, štruktúru, o ktorej aj dnes diskutujeme, ktorá rieši tento problém konkrétne z dlhodobého hľadiska aj z štruktúrálneho pohľadu. A preto som veľmi spokojný s tým, keď e, v týchto návrhoch vidím, že existuje um, nad, nejaký, nejaký postup pre nadmernú nerovnováhu a to bude musieť platiť v budúcnosti, pretože nie je možné fungovať zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac, lebo tu hovoríme o nejakom štruktúralnom prebytku, ktorý môže vzniknúť eh, zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac, ale o tomto nehovoríme, môže vzniknúť nad eh, prebytok z rôzneho dôvodu. Mali by sme sa na ne dívať z dlhodobého hľadiska. A potom odtiaľ môžete vyvodiť stratégiu, aby ste, akým spôsobom sa dostanete k tomu, že budete vedieť zadefinovať eh, tie štruktúrálne prebytky a zavedieť ich do príslušnej správnej politiky. A keď eh, sa pozrieme na toto, tak eh, z tohto môžeme odvodiť to, že nemali by sme sa sústrediť v tejto rozprave len čisto na verejný dlh, lebo to je len jeden problém zdrojom možno, že tohto problému možno, že, alebo môže byť aj verejný dlh. V prípade Grécka to napríklad to tak je. E, takže na to, to, to nesmieme zabúdať, ale zároveň musíme posledovať aj súkromné zadlženie alebo zadlženie súkromného sektora, pretože môže byť e, aj ten verejný sektor, pretože tiež sú tu také bubliny v, niektorých krajinách a ten súkromný dlh takisto môže spôsobiť nerovnováhu na bežnom účte. E, Môže byť napríklad prípad Španielska alebo Írska. E, obe tieto krajiny e, vlastne majú zdroj, je treba riešiť štruktúralne zadlženie v týchto krajinách. A preto si myslím, že potrebujeme takú inštitúciu, ktorá bude naozaj riešiť tieto problémy. A preto som výrazne za to, aby sa vytvorila takáto inštitúcia, Môžete to nazvať ako chcete. Ja teda navrhnem názov Európsky a kým menový fond, pretože potrebujeme takú agentúru, ktorá bude schopná robiť analýzu bežného účtu, aby presne vedela identifikovať štruktúralne prebytky a deficity a takisto aby mohla potom pripraviť technické možnosti, ktoré by potom mohli navrhovať jednotlivým krajinám prostredníctvom určitých spôsobov a politík, ako sa dá prekonať táto situácia. Pripomeniem vám, že počas súčasnej krízy prebiehala tu diskusia, že či zavoláme medzinárodný fond, či nie. Európska centrálna banka bode proti tomu. Nakoniec sme do toho zapojili, sme ich zapojili. MMF musíme ich zapojiť z jedného dôvodu, pretože technické, schopno, technické schopnosti v rámci eurozóny neboli schopné toto zabezpečiť. Nie je to iba otázka ekonomická, je otázka politická. Keď eh, musíte vytačiť furt nejaké washingtonské číslo, aby ste riešili problém, okamžite ste pod politickým tlakom z úrovne G20, pretože vlastne tvoj váš problém posúvate na globálnu úroveň. Takže to je aj z politického pohľadu neželateľná situácia, preto by sme mali byť schopné riešiť si naše vlastné problémy tu u nás doma. A len z tohto politického dôvodu už potrebujeme takúto agentúru, ktorá bude technicky schopná riešiť tieto štruktúralné problémy, ktoré, tu, ktoré sa tu ešte budú asi vyskytovať. Potom je tu ďalšia otázka, a to je zložitá otázka, ktorú už tu nastolili kolegovia, a to ako to všetko zafinancovať. A ja som takisto za to, čo povedal Paul de Groove o eurobondoch. Ja si myslím, že eurobondy sú ten správny, tým, tým správnym spôsobom, ako sa to dá zabezpečiť. Samozrejme, že to nemôže byť bez nejakých podmienok e, a tu podmienky budú, že jednotlivé krajiny budú musieť dodržiavať e, pravidla hry a takisto budú musieť zabezpečovať e, rovnováhu svojich bežných účtov. Takže my nesmieme vyemitovať eh, tieto bondy neobmedzeným spôsobom, ale tam samozrejme bude musieť byť eh, strop tých 60 HDP, čo vyzerá byť ako dobré číslo na začiatok. Alebo tak, ako to navrhli navrhnúť tie doplňujúce eh, bondy, teda tie, tie rizikovejšie mm, červené a tie stabilnejšie modré myslím si, že to by mohla byť potom i taká štruktúra, ktorá by zabezpečovala menovej únii to, že bude predstavovať ekonomický subjekt. Pretože momentálne to nie je. Máme spoločnú menovú politiku, ale zároveň máme divergentné rôzne fiskálne politiky, ktoré vonkoncom neboli schopné byť eh, vytvorené takým spôsobom, aby ustáli záväzky v rámci menovej únie. Takže potrebujeme ešte doplňujúcu inštitúciu, ktorá bude dbať o to, aby e, nedošlo k takým chybám, a tomu, táto inštitúcia musí mať prostriedky, aby tomu zabránila. Preto som aj veľmi za emitovanie európskych dlhopisov, teda eurobondov. A si myslím, že toto všetko sa musí udiať e, v správnom čase. Vyžaduje si to určitý čas. Ja som až takým optimistom, že by sa to udialo za 2-3 dní, ale medzi tým potrebujeme niečo okamžite, nejaké okamžité pohotovostné riešenie. A myslím si, že ESF S by, to, by mohlo byť nahradené tým Európskym menovým fondom, ale keď sa to neudeje do troch dní, tak prvá vec, ktorá by mohla vzniknúť, že mohla byť znížiť tým krajinám, ktoré majú prostriedky z Medzinárodného fondu e, úrokové sadzby, pretože e, ak vznikne teda ten Európsky menový fond, e, tak krajiny budú prechádzať z tohto, budú pod dvoma dážnikmi MMF a EMF a potom budú musieť možno, že platiť príliš vysoké úrokové sadzby, tak um, bude potrebné množstvo peňazí pre prefinancovanie EFSS. Takže bude potrebné, alebo je absolútne dôležité, aby sme ukludnili um, predovšetkým finančné trhy niečo je potrebné urobiť okamžite. Predsednička, ďakujem pekne, takže teraz môžeme prejsť k otázkam a tí, ktorí chcú položiť otázku, mám tu jean paul Uda, Pervanš, Ak niekto chce ešte sa prihlásiť, tak nech sa prihlási teraz. Nech sa páči, Žampo. Merci, madame la présidente, merci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne našim expertom. Ak dovolíte, ja nepoložím otázky, ale spomeniem pár takých provokatívnych alebo drzých pripomienok. Možno, že to odzrkadli, že sa nevyznám v týchto mechanizmoch. Čo sa týka trhov, tak tých nemám nikdy dosť. A cieľom trhov je presunúť riziko na niekoho iného, aby sami nemuseli znášať riziko. A tí, ktorí teda to prevezmú, tak majú ručiť za tieto rizika. A teraz druhá pripomienka, eurobondy, dobre, ale vlastne čo je tá správna definícia, lebo všetci hovoria o eurobondoch s určitým konceptom tohoto nástroja, teda klasické emitovanie, alebo presunie sa to na komunitárnu úroveň, teda takto sa budú riešiť e, niektoré dlhy. Podľa mňa je to určitá schizofrénia trhov, ktoré sú šokované to európskou situáciou a potom sa vrhajú do emisie bondov. To znamená, že sa tu niečo požaduje, je tu očakávanie sa získa ešte viac, možno, že toho bude ale menej, Dôležité je, aby členské štáty nepodliehali tým nadmerným tlakom a išli cestou rozumnej politiky. Posledná pripomienka. Je možné skonštatovať, že s výnimkou pár štátov, všetky štáty majú problém eh, vydať dlhopisy. A teraz si položme otázku, a ako to vykompenzovať a čím. Ja som dosť dlho pracoval v bankovom sektore a musím povedať, že vždy nastane určitý čas, keď je nutné splatiť dlhy. A keď niečo emitujete, musíte to aj niekedy splatiť. Takže myslím si, že bez politiky úspor to rozhodne nebude možné. No a jednoducho niekedy treba tieto dlhy splatiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pozberáme všetky komentáre. A teraz Udo. Herr de Grove, der den Anfang gemacht hat. Na úvod sa spomínali určité také vyhražné signály. To spomínal prvý rečník, prvý rečník, druhý a tretí rečník spomínali určité možnosti, ako prostredníctvom politických návrhov je možné vytvoriť návrhy riadenia, a to tak, aby sa správnym spôsobom reagovalo na tú vážnu situáciu. Keď si pozriem tie návrhy, ktoré máme k dispozícii, pakt rastu a stability, jeho reforma, všetko to, o čom sa diskutuje, musím skonštatovať, že sme žiaľ od toho cieľu veľmi vzdialení. Takže tento holistický prístup a tento celkový prístup to ešte nemáme vyriešené. Máme množstvo detajlov, ale nemáme ten celok. Takže podľa mňa príliš e, sa držíme tých myšlienok z minulosti, kde sa zaoberám tým, ako je nutné e, sprísnitlivé nástroje. Keď si pozriem to, čo komisia e, navrhuje v oblasti paktu rastu stability, tak rozhodne nejdu tou cestou, kde by sa mala analyzovať tá nerovnováha a kde by sa zvolil taký prístup, že by sa politického hľadiska niečo na novo regulovalo. No a toto by mal byť taký celkový prístup a pri našej každodennej legislatívnej práci musíme vedieť, čo konkrétne môžeme musíme vykonať, kde tento parlament má možnosť v rámci svojich kompetencií zatlačiť na radu a komisiu a na členské štáty, aby E, vytvorili novú štruktúru riadenia, aby sa zabránilo ďalším problémom minulosti. Týmto sa musíme zaoberať a v rámci tejto diskusie by som sa chcel spýtať, čo je nutné vykonať. Skutočne každý detail je dôležitý. Uh, thank you. Pervanche. Ďakujem pekne. Pervanche. Merci d'abord toutes mes excuses auprès euh, du professeur de Gros. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa chcela ospravedlniť, lebo som si nemala možnosť vypočuť prvý príspevok, ale údajne ste hovorili o eurobondoch. Chcela by som položiť dve skôr také všeobecné otázky. Najprv ma zaujímalo, aký je váš názor na daňovú politiku v rámci posilnenej hospodárskej spolupráce je to sporná vec, potrebuje mať jednohlasnosť, ale je to pravdepodobne jedna z najväčších medzier, keď chcem mať skutočnú hospodárskú a menovú úniu, a keď hovorím o členstve v nej. To znamená, že aké postavenie by to malo mať v rámci reformného balíčka, keď o ňom hovoríme. No a potom, čo sa týka reforiem a čo sa týka hospodárskej a menovej politiky, čím sa tiež zaoberáme, je tu určitý originálny pojem a síce obozretná rozpočtová politika, prudent fiscal policy. Musím povedať, že neviem, čo to konkrétne znamená. Na výbore pre e, zamestnanosť sme hovorili o efektívnej hospodárskej politike, rozpočtovej politike, možno by toto bolo lepšie. Mňa by zaujímalo, aký je váš názor na túto zdržanlivú e, rozpočtovú politiku podľa môjho názoru by malo ísť a musím povedať, že nemusíme teraz spomínať nejaké veľmi veľa argumentov v prospech toho, ako je možné vytvoriť určitý základ pre zdravý rast a odbúranie dlhov, ale je to určite otázka, ktorou sa musíme zaoberať. A teraz druhý rečník, pán Manas, vy ste vlastne si osvojili idei pána Eisinga a vy ste povedali, že reformy by sa nemali teraz robiť nejako cez zadné vrátka. V každom prípade z toho, čo ste povedali, pre mňa tu vyplýva jedna otázka, a síce čo sa týka európskeho trhu s dlhovými nástrojmi, existuje tu určitý nástroj, ktorý má obrovský potenciál, aj čo sa týka politiky hospodárskeho riadenia. To znamená, že nejde tu iba o úročenie dlhopisov, keď hovorím o emisii európskych dlhopisov, teda eurobondov. No a potom ďalšia vec. Vy ste spomínali, že e, komisia môže prísť určitým konaním z dôvodu porušenia zmluv. Myslím, že to je asi nerealistické, ale ináč zhruba sdielam váš názor, že dôležité je Ehm, mať tak kvantitatívny ako kvalitatívny prístup, ale zatiaľ ten text komisie neznamená žiadne zlepšenie a neznamená ani pridanú hodnotu pre eh, hospodárske riadenie, čo sa týka rastu a zamestnanosti. To znamená, že ako máme postupovať pri dohľade? Máme sa toho vzdať, alebo je nutné to organizovať lepšie, aby to fungovalo? Doteraz to vlastne bolo tak, že indikátory boli iba kvantitatívne a nie kvalitatívne. Okay, that's, uh, hard. Ďakujem pekne, to bola polovica otázok. Myslím si, že teraz nastal čas, aby sme dali našim rečníkom uh, ča- uh, možnosť odpovedať. Poprosím, aby ste postupovali v takom poradí, ako ste vystúpili. Poprosím, aby ste sa, sa pokúsili zodpovedať otázky v 4 minútach. Takže teraz pán de Graube. Um, um, Ďakujem pekne za položené otázky. Začal by som otázkou pána Gozesa. No, kto splatí tie dlhy? Ak je to nejaký udržateľný dlh, ten sa vlastne nemusí splácať. To je konštatovanie. Keď je to udržateľné, tak vlastne nemusíte splatiť lebo takýto štát si zabezpečí neustále nové financovanie. Skôr je tu otázku, aké je zadlženie udržateľné. Ak zadlženie je neudržateľné, stane sa problémom. A potom ešte ďalší aspekt. Samozrejme, všetko závisí aj od úrokových sadzieb. Dnes sme v tej situácii, že írska vláda musí platiť zhruba 9 A 9 to je neudržateľné zadlženie. Napríklad aj nemecké zadlženie pri úročení 9% bolo neudržateľné. Takže tu je ten problém úrokových sadzie a to sú e, také úrokové sadzby, ktoré vyplývajú z trhov. Nesúvisí to vždy s racionálnymi úvahami a súvisí to do určitej miery aj s panikou. A potom sú určité prostriedky a možnosti konať v tejto situácii a vykonať niečo aby sa redukovali e, úroky írskych dlhov. Takže čo ja chcem povedať je to, že je dôležitá udržateľnosť dlhov. Udržateľnosť je priamo prepojená aj s úročením dlhov. A potom ešte jedna vec. Niekedy trhy trpia takou panikou, podľa takej panike, že nastane určitá, určitá situácia, kde vlastne sa vyhlásia všetky dlhy za neudržateľné. Preto by som podporil také návrhy, ako je e, nejaký európsky fond, ktorý by pomohol redukovať európske sadzby a štáty by potom mohli vytvoriť úsporné plány, a mohli by takto znížiť svoje zadlženie na udržateľnú úroveň. A teraz by som ešte chcel nadviazať na niečo, čo spomínal pán Bulman. On nás požiadal, aby sme prišli s konkrétnymi návrhmi. Podľa mňa sme takéto niečo spravili. Preca eurobondy sú konkrétnym návrhom. Je to samozrejme jeden z mnohých konkrétnych návrhov, ktoré sú nevinutné na to, aby sa dosiahli, dosiahlo zlepšenie. Isté to nie je jediná možnosť, jediný krok. To znamená, že by sme mali možno sa zamýšľať nad inštitucionálnymi zmenami, ktoré nás privedú bližšie k politickej únii. Od začiatku sa vlastne hovorilo, tedy keď sa vytvárala eurozóna, že eurozóna bez politickej únie jednoducho nemôže prežiť. ekonómovia si osvojili túto myšlienku. Eurozóna sa vytvorila ako určitý politický úmysel a tá chyba svojho času spočívala v tom, že sme e, paralelne nepracovali na politickej únii. No a podľa mňa toto je výzva, ktorou sa musíme zaoberať teraz. Postupné vytvorenie politickej únie, jeden z krokov by bolo vytvorenie eurobondov alebo vytvorenie istého fondu, alebo kombinácia obidvoch možností. Je tu jednoducho celá paleta opatrení, ktoré môžu zabezpečiť to, aby tie rozdiely medzi členskými štátmi neboli príliš veľké. Ale samozrejme nutné je ešte prísť s ďalšími úvahami a podporujem to, čo povedal e, profesor Manas. Tieto indikátory spomínam za nesprávny prístup, tie sa nikdy neukážu ako správne. Pakt rastu a stability sa predsa opiera numerické čísla, ktoré sa neoverili. Jednoducho v modernej demokracii je nepredstaviteľné, aby politici sa riadili diktátom čísel. A čísla znamenajú potom automatické sankcie. Toto je politické sci-fi. Podľa mňa to nikdy takto nebude fungovať. Politika samozrejme neznamená, že ste otrokom nejakých čísel, je skôr o to, aby sa vytvorili, vytvorila konvergencia medzi jednotlivými štátmi, aby sa zabránilo tomu, aby sa štáty od seba vzdelovali. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Manasovi. Ďakujem pekne za položené otázky. Ja sa pokúsim zodpovedať niektoré, nie všetky. Jedna otázka, ktorú položila, položila pani Pérez, sa týkala toho, čo sa týka, mm, čo je súčasťou fiskálnej politiky. Šlo tu o objasnenie tohoto termínu spravidla, čo sa myslí teda tou mm, prísnou fiskálnou politikou. To je určitý koncept, kde ide o to, že rozpočet mal byť vyvážený eh, v rámci Eh, obchodného roka. Samozrejme, môžu tam byť určité malé deficity v rámci eh, recesie, alebo potom v dobe rastu, potom môže byť prebytok, ale v rámci určitého hospodárskeho cyklu by, to, by to mala byť vyváženosť. Takže to, to je to, čo sa vyžaduje na to, aby bolo možné stabilizovať eh, dlhý prostredníctvom HDP. To je taký celkový náhľad. A podľa mňa to nie je mm, nesprávne, ako spomínal aj pán de Grave. Dôležitá je udržateľnosť dlhov. Tu sa dostávame k tej druhej otázke, ktorá sa týka eurobondov. Možno, že som to nepovedal dosť jasne v rámci mojej prednášky, ale to, čo som chcel povedať, je to, že hodnota dlhopisu je daná z aktuálnou hodnotou prebytkov, ktoré to budú financovať. Ak vydáte bond, teda dlhopis, musíte si klásť otázku, aký je ten prebytok, ktorý vlastne vytvorí hodnotu tohoto dlhopisu. Keďže my nemáme európsky rozpočet, toto je veľmi zásadná otázka. Buď teda máme európsky rozpočet, alebo nemáme. A keď nemáme európsky rozpočet, tak je veľmi zložité toto nejako jednoznačne riešiť. Lebo väčšinou ten prebytok už zmizne, keď chcete vlastne financovať ten dlhopis, čo je neudržateľné. Takže podľa mňa to, čo tu vlastne ide, je to, že eurobondy by mali byť politicky realizovateľné iba vtedy, ak by fiskálna e, spolupráca fungovala, integrácia fungovala podstatne rýchlejšie a dôležité úlohu tu budú zohrávať európske inštitúcie. Otázka samotného riadenia. Musím povedať, som trošku skeptický, či eurobondy ako také budú viesť nejakým e, významným zmenám riadenia v rámci EÚ. A to súvisí to s tým, že, že z toho istého dôvodu napríklad spoločná mena nebola veľmi úspešná, čo sa týka konvergencie fiskálnych politik na národnej úrovni. Dôležité je začať skôr s takým monitorovaním. Ja si myslím, že monitorovanie a riadenie dlhu, to je veľmi zásadné. E, boli tu určité kroky v rámci spoločnej meny. No a potom, čo sa týka tých indikátorov a dohľadu, nemyslím si, že tu ide tak veľmi o to, či sme mali dôverovať číslam a sledovať ich slepo alebo nie. Nikto toto takýmto spôsobom nerealizoval a nikto to podľa mňa neberie úplne vážne. Tá otázka, ktorá tu je, je skôr, že aké sú tu indikátory, ktoré boli navrhnuté. Väčšina z týchto indikátorov sú, je teda platovná bilancia, konkurencieschopnosť a tak ďalej. Toto častokrát vlády nedokážu kontrolovať, preto je veľmi zložité vytvoriť určitý systém, ktorý penalizoval národné vlády, keď jednoducho tieto veci nebudú v poriadku. Národné vlády vlastne z krátkodobého hľadiska nemajú žiaden spôsob to ovplyvniť. Isté môžu prijať reformy trhu práce alebo štruktúralné reformy a to sa týka skôr dlhodobých vecí, o ktorých sme diskutovali s Máriom Montým predtým toto je skutočne štruktúrálna zásadná vec, ktorá by sa mala vykonať. A nie je to niečo ako každodenná aktivita, ktoré, podľa ktorej by sme mali hodnotiť e, tie vlády. Takže krátkodobé efekty ťažko možno ovplyvniť, dlhodobé skôr. A práve tieto, tieto indikátory sú veľmi problematické z krátkodobého hľadiska a ako nástroje nie sú až také vhodné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne profesor Holm. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi odpovedať otázku pána Gozesa. Trhy nie sú nikdy uspokojené, to je pravda. A spravujú sa hystericky, pretože ak zacítia nejakú neistotu a ľudia nevedia presne, čo sa deje, a dokonca možno aj inštitúcie sú ohrozené, tak na trhy zachvatí panika No a rovnaké platí aj to, že trhy sa niekedy správajú euforicky. Je tam prebytok. To sme videli v sektore realitnom v mnohých krajinách. Takže je dôležité, aby trhy získali istý benchmark dôveryhodnosti, aby sa dalo povedať, že ak pôjdete týmto smerom, tak tam dosiahneme nejaký limit, na druhej strane zase iný limit. No a to je presne úloha budovania európskeho, z európskej správy. Súčasná kríza je výsledkom toho, že nemáme nejakú kredibilnú, dôveryhodnú štruktúru európskej správy. A trhy preto cítia, že to je neudržateľná situácia. Grécké kroky nie sú portugalské alebo írske. No a pokiaľ štruktúra správy nie je dôveryhodná, tak budeme sa stretávať s takýmito krízami a preto je potrebné čo najskôr vybudovať dôveryhodnú štruktúru. A potom trhy nebude, nebudú sa správať panicky a budú um, a ostanú v istých hraniciach ak by podmienky pre Grécko, prospekty rastu a to ďalej, a tak ďalej, aj v Nemecku, to by nebolo udržateľné. Je to udržateľné len v tom zmysle, že potrebujeme dôveryhodné benchmarky pre trhový systém. A moja otázka a má odpoveď na otázku pána Bulmana, čo môže urobiť v takejto situácii parlament? Nenasledovná boli, bolo by veľmi dobré, aby návrhy komisie alebo rady ministrov, ktoré boli vypracované, ak v, a, samozrejme v svojej celistvosti, čo tu bolo deklarované ako potrebné, takže malo by to byť postavené proti takýmto protinávrhom. Potrebujeme dôveryhodnú mimoriadný proces, ktorý zohľadňuje všetky nerovnováhy a ktorý dá takýmto miestam príslušnú hodnotu, pretože dúfajme, že prekonáme túto krízu, ale ak nič nespravíme, tak eh, v budúcnosti nás čaká ďalšia kríza podobného typu. No a parlament má veľkú funkciu, hlavne v tom, že je to európska inštitúcia a nie národná inštitúcia, kde sa dá neustále tušiť, že um, prevažujú tie alebo nezáujmy. No a preto si myslím, že parlament uh, má veľmi silnú úlohu pri budovaní európskej štruktúry správy a to z európskeho hľadiska. Čiže nie z národnej, národného pohľadu, ale z európskeho pohľadu. A to je úloha, ktorú tento parlament zohráva. Ďakujem pekne. Filip, Silvi a potom Diego. Ja sa ospravedlňujem, že som tu nebol celý čas. Ja som musel e, e, stručne vysvetliť situáciu logická. Dve stručné otázky e, pre profesora Manaseho. Mohli by ste nám trochu bližšie vysvetliť váš systém bodov, ktorý chceme zaviesť tiež? No a profesora Hodná. Vy hovoríte, že potrebujeme inštitúciu, ktorá monitoruje súkromné a štátne dlhy v Európe. Nemyslíte, že na monitorovaciu funkciu by to malo byť ERSP? Pre mňa to skutočne spadá to, že oni by mali monitorovať tieto bubliny. No, takže pre vás všetkých ešte ďalšia otázka. Vy ste hovorili, vy ste tu boli pri diskusii s profesorom Montym. Myslíte si, že tá, toto tabu o daňovej politike by malo byť zrušené? Myslíte, že potrebujeme istú úroveň daňovej koordinácie v rámci celej Európy? alebo minimálne v rámci eurozóny na to, aby to fungovalo, alebo bolo by to dobré, aby niečo takéto vzniklo. Dobre, dobre, ďakujem veľmi pekne všetkým trom rečníkom. No a otázka pre pána profesor Begrova. Ja by som sa chcela spýtať, ako sa počítajú červené dlhopisy, ako vplývate na úrokové sazby, kto rozhoduje, či sa to bude regulovať ex post alebo nejak inak. No rada by som si k tomu vypočul niečo viac. Ďalej. Pán profesor Manas, na vašom uvažovaní mi niečo vadí. Vy vychádzate z myšlienky, že v, v hospodárskej a menovej únii sú všetci nezávislí E, súčasne treba príjmať rozhodnutia, ktoré idú proti národnej rôznorodosti a suverenite do dno. Avšak to je jedna z nesprávnych myšlienok, ktoré tu kolujú. Samozrejme, ich e, moc nikto nespochybuje, ale práve protiklad, práve opak je pravdou. Je tu systém, kde sa rozdelila suverenita, napríklad vo Francúzsku. To bola trhová zóna a, a spolková centrálna banka rozhodovala. My sme tiež urobili to, čo, sme, to, čo nám povedala banka. Tým sme získavali suverenitu. Takže ako tu ako teraz prebieha tá debata, hovorí sa, že sú súkromné, teda suverené parlamenty, ktoré prichádzajú o časť svojej suverenity kvôli ničomu inému. Ale dá sa to povedať aj inak. Máme spoločnú menu, to rozhodnutie národné parlamenty prijali, lebo občania Takže rozdelená suverenita a pýtame sa, aké to je teda s tým rozdelením, tak ako povedala Pervanš, budeme mať nejakú oddelenú daňovú politiku. Takže otázka, žijeme také určite rozpoltenosti, no a predpokladáme, že môžeme mať všetky výhody spoločného a spoločnej meny bez toho, aby sme sa niečo museli vzdávať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Diego. Ďakujem veľmi pekne, Sharon. Vážená pani predsednička, ja som, to poviem veľmi stručne, mám len jednu jedinú otázku. Najskôr by som chcel poďakovať za vaše príspevky. A špecificky by som chcel venovať otázke zadlženosti. Čo si myslíte o pravidle o odburovaní dlhov, že 20 alebo 1 dvacatina dlhov musí byť ročne zrušená. No, mňa by zaujímalo, či ostatní rečníci s tým súhlasia. Myslíte, že by sme si mohli toto pravidlo vysvetľovať flexibilnejšie? že nie na rok, alebo ale že by sa to dalo spremierovať za 3 roky, alebo že potrebujem viac flexibility a pomocou iných pravidel. Vidíte teda nejaké iné možnosti? Ďakujem pekne. Dobre, takže pôjdeme zase v rovnakom poradí. A máte teda tak maximálne 5 minút. Takže profesor Grove. Ďakujem pekne. Dovolte mi najskôr odpovedať na otázku pána Lamberca o zdaňovaní. Potrebujeme lepšiu daňovú koordináciu. Áno, a dokonca viac ako koordináciu. Ja si myslím, že nie je pochybnosti o tom, že eurozóna z dlhodobého hľadiska prežije len vtedy, ak budeme mať aj rozpočtovú úniu, a to tiež, že istú suverenitu daňovania výdavkov odstúpime európskej úrovni. Takže opätovne to je vec, ktorú ekonómovia opakujú už minimálne 30-40 rokov. Že to je dôležitý predpoklad dlhodobého prežitia. No a teraz je tu potreba ísť týmto smerom, avšak je to veľmi ťažké. No a preto treba príjmať malé kroky, ktoré teda pôjdu týmto smerom. Takže myslím, že by sme mali byť ambicioznejší ako všetky plány, ktoré boli predložené. To povedali už viacerí reč- rečníci. Plány, ktoré máme v súčasnosti, ktoré sú predložené, sú tak neambiciozne, že sa dá pomerne z istotou povedať, že budeme musieť zájsť ešte oveľa ďalej na to, aby sme predišli eh, ďalšej kríze, možno skolobávaniu a koncu eurozóny. Myslím, že o tom nie sú žiadne pochybnosti. Minimálne ja o tom vôbec nepochybujem. A tiež by som chcel reagovať. A to je problém kalkulácií a výpočtov úrokových sadzieb. To sa dá robiť viacerými spôsobmi. Ja som mal na mysli nasledujúce. Úroková sadzba ktorú by platil pre eurobondy, by bola jednotná, ale platil by mechanizmus prerozdelenia na hodnotnejšie časti No a ďalej sa dajú zohľadňovať trhy, ak tie existujú, ak a ak neexistujú, tak problém prerozdenia sa tým stráca. Takže tak vzniká úroková sazba na národný segment, to je indikátor a tam treba eh, vyvinúť eh, nejaký vzorec. 9%, 12%, no to nie je mysliteľné, aby spoločné časti Grécko aj naďalej platilo tých 12% a Irsko 9%. Potrebný je mechanizmus, ktorý to zmierni. Aby sme dosiahli isté prerozdelenie. Nemôže to byť in, veľmi intenzívne, ale treba, aby to umožnilo vyriešenie problému. Aby krajiny s najväčším ratingom nemuseli mať strach, že budú platiť príliš veľa. A to je moja taká hlavná myšlenka. Dobre, a ešte tu bola otázka pána Feja o znižovaní no, alebo flexibilnejší prístup. No, ja neverím takéto automatické čísla a som si istý, že profesor Manas e, má podobný názor. Nemôžeme prežiť s, takouto, s takýmto vzorcom. Musí to byť flexibilné, ale jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť, že je tu nejaká posadnutosť e, eurozóny o rozpočtových otázkach, s rozpočtovými otázkami, ako keby tie problémy, ktoré dnes čelíme, boli problémami, spôsobené neraz, ne, nezodpovednou rozpočtovou politikou minulosti. No, kríza však súvisí s akumuláciou súkromného dlhu, a štátna s výnimkou Grécka. No a preto ten dôraz, ktorý sa kladie na posilnenie paktu rastu a stability, je absolútne nepochopiteľný. To nepotrebujeme, pretože dôvod, prečo sme v týchto problémoch, nie je nesúvisí s paktom rastu a stability, ale my sa na to sústredíme a myslím, že nesprávne a následkom toho príliš veľa šetríme to vedie e, toho začarovaného kruhu. A to nerieši rozpočtové otázky. Profesor <clears throat> Ďakujem vám slovo, pán profesor Manes. Ďakujem pekne. Začal by som tým, že súhlasím s poslednými poznámkami o dôvodoch eh, krízy aj o tom, v tých krajinách e, jedni sú e, v nedostatku, druhé sú v prebytku a vysoké akumulácia dlhov spôsobená recesiou. Takže vlastne toto všetko bolo na začiatku. Na druhej strane je tiež pravda, že európske krajiny ešte pred krízou um, už mali určité problémy, takže to nebolo to len tom, že by nefungoval pakt stability a rastu, ale v podstate už aj predtým bola určitá vyššia zadlženosť. Takže myslím si, že tieto dve veci sú tiež pravda. Potom, čo sa týka prvej otázky pána Lamberta o bodovom systéme, o ktorom som hovoril, Mám aj mm, príspevok, ktorý e, sa objavil, myslím, že v roku 2007 v dokumentoch IMF. Nie je to veľmi, veľmi inštitucionálny dokument, skôr akademická úvaha o tom, že je potrebné vypracovať taký systém, vybudovať taký systém, kde existuje tak fiskálna disciplína, ako sme hovorili predtým, to znamená, že rozpočet, ktorý je vyvážený aj z hľadiska toho, tých cyklov, ale zároveň e, keď niečo dosiahnete, tak hneď e, sa toho nevzdáte. A ako to zabezpečiť? Jedno z myšlienok je vypočítate teda pre určitú krajinu podľa toho, aké má dlhy a tak ďalej, čo e, je pre ňu znesiteľné a potom sa určí tzv. benchmark, taký nejaká um, ekonomická hodnota. A potom v tom zmysle, že keď e, krajina bude produkovať lepšie alebo sa lepšie darí, tak sa to môže upraviť o nejaké 2% a vlastne ale zase získa určitý kredit. A keď sa takýmto spôsobom postupuje, tak vlastne zabezpečíte to, že v priemere je vaša politika udržateľná, ale zároveň krajina má určitú flexibilitu v zlých časoch ehm, viac investovať a zase trochu viac možno šetriť v dobrých časoch. Takže to je tá myšlienka, že chceme zabezpečiť flexibilný systém, ale aby to v priemere sa blížilo určitej tej, tej línii tej, tej trvalodržateľnej politiky. A potom k otázke toho, čo povedala pani Gulár. Ja nemyslím si, že za my celkom nesúhlasím e, z hľadiska toho, že kde je hranica tej suverenity medzi národnými vládami a európskou vládou. Ja na to nemám nejaký konkrétny vyslovený názor. No, moje poznámky sa skôr týkajú toho, tak ako vy ste povedali predtým, kde je ten ten, ten labár a to by malo byť v podstate skôr na tej európskej koordinovanej úrovni. Z hľadiska poznámok pána Feja, Feja o 20-percentnom znížení, respektíve o tom pravidle 20-percentného e, zníženia, ktorý bol návrhu Európskej komisie z decembra. Moja kritika tohto návrhu E, postavené na troch veciach. Prvá vec, keďže väčšina krajín s výnimkou niekoľkých sú už nad 60% mierou zadlženosti, niektoré dokonca viac ako 80 Potom implementácia takýchto pravidel si bude vyžadovať koordinovanú e, kontrakciu vo všetkých krajinách. A nezabudajte, že keď všetky krajiny budú kontrakt naraz, tak e, potom ten fiskálny dôpadok je oveľa vyšší. A dopad takéhoto pravidla na, ekonomic, na európsku ekonomiku by potom mohol byť veľmi silný. A potom ďalšia vec je, alebo druhé môj, e, druhá moja namietka je, že už aj tak už máme jednu menu, čo nemali by ste zároveň mať e, rovnaké pravidla pre všetkých pretože to spôsobí nerovnováhu medzi krajinami. E, máme krajinu ako napríklad Španielsko alebo Írsko, kde máme krajinu s vysokým deficitom a pozrieme na Nemecko, ktoré má, nad, má prebytok, tak e, ak by Nemecko Rusko malo pravidlo, tak to bude mať zlý dopad, to isté pravidlo bude mať iný dopad na Nemecko a in, ako na Španielsko. Čiže krajina, ktorá je v deficite, by mala byť, mať takú kontrakčnú politiku a tá, čo je v prebytku, by mala mať deficitnú politiku. A z hľadiska toho, tej miery HDP, to zadlženosť, aké, aká miera HDP by to mala byť, tak e, je potrebné zabezpečiť predovšetkým veľmi prísnu fiskálnu politiku. Máme tu aj určité výpočty, ktoré poukazujú na to, že v najbližších 20-30 e, rokoch bol primárny prebytok 5 to je absolútne nerealistické z hľadiska budúceho vývoja. Nož a z hľadiska tej kredibility, tej reputácie, to je absolútne podstatné. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán profesor Horn. No, pán, eh, Horn, pán Lambert sa pýtal o eh, delení alebo rozdielaní toho spoločného dlhu. Nuž, a takisto sme hovorili o tom Európskom monetárnom fond, menovom fonde, ale um, tam by to možno, že mohlo prerozdeľovávať. pre To by mohla byť teda, ale môže byť jedna inštitúcia, ktorá bude identifikovať problémy a potom môže byť tu nejaká inštitúcia, ktorá by konala len v časoch krízy. To je otázka by teda práce medzi týmito inštitúciami. Ešte prejdem najprv k poslednej otázke než odpoviem iné otázky, čiže tomuto návrhu komisie znižiť E, zadlženosť. predovšetkým hovoríme tu aj tak o tzv. mechanickom probléme. Čiže potrebujeme byť flexibilnými, pretože keď to budeme robiť tým mechanickým spôsobom, budeme mať koordinovanú fiskálnu kontrakciu v eurozóne, teda znižovanie fiskálneho deficitu, ale to bude jednoduchý chyb, chyb, príkaz. Ale tak, ako sme videli v roku 2000, 2009, keď všetky krajiny um, sa nastavili na stimulačné baličky, tak v podstate tie fiskálne multiplikátory viedli k tomu, že sa tie prostriedky eh, zdvojnásobili v porovnaní s tým, keby krajiny postupovali ojedinele. A zároveň je ďalšia je, iná otázka je, keď všetci naraz začnú uplatňovať tú fiskálne E, reštrikcie. Tak sa znižuje flexibilita, ale zároveň tá súčasná e, situácia teda volá po flexibilnom prístupe a tie krajiny, ako je Grécko, Španielsko, Írsko, prípadne Portugalsko, ktoré majú výrazné deficity momentálne, určite musia byť na tej reštriktívnejšej e, strane a tie krajiny, ktoré nemajú tento problém, zase musia byť na tej výdavkovej strane, aby na európskej úrovni kompenzovali tieto šetrenia, ktoré pochádzajú na fiskálnej úrovni z týchto krajín. Pretože tie úrokové sadzby v eurozóne nie sú až také úžasné, ako by mali byť. Aj keď to porovnáte so Spojenými štátmi, kde sa veľmi veľa hovorí, alebo sa každý hovorí o tom, aká je zlá situácia momentálne tam, tak e, bez Nemecka je, pre, je výhľad 0,06% rastu, no to, je, to sa nedá ani merať. A to hovorí veľmi veľa o tom, aká je momentálna situácia že sa nám nedarí dosiahnuť na európskej úrovni to, čo sme mali pred krízou. Takže nemôžeme si v súčasnej situácii vonkoncom dovoliť kondinovaný fiskálny postup ale je potrebné zabezpečiť eh, takéto niečo v tých krajinách, ktoré sa ocitajú v situácii prebytku a nemôže to sa to eh, zaviesť v krajinách, ktoré sú v deficite. Čiže bolo by vhodné to robiť podľa krajín a nie každá krajina tým by tým pádom mala mať rovnaké pravidlá a e, rovnaké fiskálne obmedzenia a podobne. Niektoré by musia mať a niektoré ani nemajú mať. Tak by som to nazval. E, potom je tu tu základná otázka o nezávislosti v menovej únii. Áno, musí sa tu robiť rozhodnutie. Myslím si, že aj napokon k nemu budeme musieť dospieť. Otázka je, že či budeme takými nezávislými, ako, si, ako sme momentálne aj v teórii, aj v praxi a ak to budeme presadzovať, tak budeme musieť pretlačiť také pravidlá, aby všetky jednotlivé jednotlivé zvrchované štáty dodržiavali záväzky spoločnej meny, to znamená nemať toho zadlženie viac ako 3% a tak ďalej. Jednoducho k tomuto budeme musieť mať e, všetko to zabezpečené, aby sme sa do takejto situácii opäť nedostali, aby, ako máme súčasne rovnováhy na, na bežných účtoch. Alebo vstúpime jednoducho do politickej únie, tým pádom sa aj členské štáty musia vzdať určitej svojej, určitých svojich právomocí a vytvorí sa určitý európsky e, eh, de, de, mechanizmus, takzvaná nejaká transferová únia, kde, kde vlastne by došlo k takej, tej, to, kam by sa presúvala tá nerovnováha. Ja mám samozrejme, ja som skôr za ten za tú druhú variantu. Neviem, či je to ale politicky priechodné ešte v najbližších rokoch, ale určite minimálna koordinácia bude nevyhnutná. To znamená, že nebude, aby sme sa vyhli daňovému dumpingu, sociálnemu dumpingu a podobne, musí, potrebujeme aspoň minimálnu mieru koordinácie, pretože inak tu budeme neustále v hrozbe toho, že sa budú porušovať tie záväzky, o ktoré sme sa zaviazali. Thank you very much predsednička. Ďakujem pekne za odpovede, ďakujem našim rečníkom, aj pánovi profesorovi Montimu za jeho hlavnú prezentáciu na začiatku. Takisto by som poďakovala aj všetkým poslancom, ktorí tu zotrvali až do konca. Myslím si, že naša diskusia bola veľmi zaujímavá E, prezentácie sú k dispozícii, alebo dostali ste ich a ak potrebujete, môžeme vám ešte raz zaslať e-mailom, tak aby každý e, všetko mal k dispozícii a mne už ostáva len poďakovať vám všetkým a týmto uzatváram e, vypočutie, možno, že trochu ešte aj v časovom predstihu.